Bene. Buon pomeriggio a tutti. Príjemne popoludne vám všetkým, vážení kolegovia. No, <laughs> Quindi buon pomeriggio a tutti. Ešte raz, kolegovia, príjemné popoludne. Možno by sme sa mohli usadiť, tak aby sme mohli začať s programom dnešného stretnutia. V poriadku. Ak teda nemáme žiadne námietky, tak môžeme považovať návrh e, programu za schválený. A rád by som začal tým, že vám pripomeniem, že toto je e, ďalšie stretnutie nad rámec pôvodného stretnutia a pôvodných plánov. Ďalšie stretnutie Líbe sa uskutoční 7. novembra. Ako si určite spomínate, na začiatku októbra sa uskutočnili dve veľmi zaujímavé vypočutia. Prvé hovorilo o kybernetickom zločine. To nám dalo naozaj veľmi veľa zaujímavých návrhov a nápadov ako ďalej pokračovať. Bolo to veľmi užitočné stretnutie najmä pre pani spravodajkyňu Holmajer. Ďalšie stretnutie bolo pravidelné stretnutie s národnými parlamentami ohľadom možnostiach parlamentného preskúmania e, bezpečnostných opatrení a kontroly nad jednotlivými bezpečnostnými orgánmi štátu. V mene pána predsedu, predsedu výboru by som rád e, počiarkol záujem, ktorý sme mali najmä ohľadom spoločného pracovného priestoru medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Tá základná myšlienka je taká, že by sme mali konštruktívnu debatu, výmenu skúseností a postojov a spoločne by sme sa pozreli aj na úlohu národných a Európskeho parlamentu. Návrh v tomto smere bude už čoskoro predložený koordinátorom výboru LIBE a rovnako aj koordinátorom na pôde národných parlamentov, ktorí používajú už teraz podobnú platformu systém IPAC. V tomto bode a pri tejto otázke by som dal rád slovo pani Borcelino. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Dovolte mi povedať, že druhé stretnutie s národnými parlamentami bolo naozaj veľmi zaujímavé, ako ste aj spomenuli. Mimoriadne ma potešila skutočnosť, že tu bola požiadavka, aby sa takéto stretnutie stalo stabilným bodom nášho programu, aby prebiehali neustále kontakty tak aby sme sa mohli pripraviť na strednodobé hodnotenie štokholmského programu, ktoré je naplánované na polovicu roka 2012 a zároveň aby sme sa mohli pripraviť na začatie politického cyklu ohľadom európskej bezpečnosti, ktoré je naplánovaný naplánované na rok 2013. Zároveň som veľmi rada videla aj to, že komisia je pripravená pracovať ruka v ruke s Európskym parlamentom a v návrhu svojej správy a plánujem ako referenčný rámec použiť oznámenie komisie, ktoré má byť schválené 19. novembra, ktoré sa pozerá na prvý rok implementácie, skúma e, vlastne ten jeden rok e, implementácie našej stratégie. Takže k tejto téme a k štruktúre e, tejto správy rada by som uskutočnila stretnutie medzi tieňovými spravodajcami pri najbližšom plenárnom stretnutí. Zároveň e, sa chcem zaviazať k tomu, že predložím návrh správy ešte pred vianočnými prázdninami. Rovnako som pochopila, že komisia chce neformálne vyriešiť všetky nevyhnutné východiskové informácie, tak aby sme dostali lepšiu predstavu o tom, čo sa deje na úrovni jednotlivých členských štátov a zároveň v Európskej únie ako také v rámci všetkých bodov Európskej stratégie. Zároveň by som rada využila príležitosť a povedala, že naozaj e, som veľmi rada, aká aká vysoká úroveň príspevkov e, zaznela na seminári zo strany expertov a veľmi rada e, sa zaviažem k tomu, že budem aj s nimi v neustálom kontakte pri svojej ďalšej práci. Ďakujem pekne, pani Borsalina, hovorí pán predseda. Poďme teraz ďalej na bod 3 na našom programe. Bod 3 sa týka... Áno, pardon, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel som vystúpiť v rámci bodu oznámenia predsedajúceho. Mám dve otázky a dve poznámky. Najprv tie poznámky. Bola naplánovaná schôdza politických skupín a tohto parlamentného výboru. Bolo to pripravené, a teraz sa môj spolupracovník dozvedel, že táto schôdza sa neuskutoční. Ale medzičasom som sa dozvedel, že nakoniec tá schôdza predsa len bola, hoci sme mali zlé informácie. A hovorilo sa o vypočutiach a o cestách delegácií e, v roku 2012. My sme prišli s konkrétnym návrhom, keď sa diskutovalo o Cypre, a ten návrh teraz na tom zozname nie je. Dostali sme kópie e-mailov od ostatných politických skupín, kde sa hovorí, ďakujeme za dnešnú konštruktívnu schôdzu, ale my sme vôbec o tejto schôdzi neboli ani informovaní, tak by som rád vedel, čo sa stalo, ako je vôbec možné, že nezaradení neboli prizvaní na túto schôdzu. Najprv nám poviete, že E, schôdza bude, potom, že nebude a nakoniec sa predsa len konala. To bola moja prvá otázka. A druhá otázka, konkrétnejšie, súvisí s komentárom, ktorý som urobil asi pred dvomi týždňami. Hovoril som vtedy o tom, ako e, poslanci nezaradení sa môžu stať spravodajcami pre nejakú správu a vtedy som dostal odpoveď, že dostanem informáciu o bodovom systéme, aby som vedela, ako sa môžem stať spravodajcom, teda informáciu o dehontovom systéme. Ja teda čakám stále na tú informáciu o bodoch. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o ten zoznam a o tú schôdzu, áno, to koordinačné stretnutie bolo veľmi užitočné, ale nezorganizoval to náš sekretariát. A pokiaľ ide o účasť poslancov zo skupiny nezaradených a o tom, či môžu vypracovávať správy a či sa môžu zúčastňovať vypočutí, tak tento bod je naprogramovaný na dnes po obede počas schôdzy koordinátorov a ja dúfam, že sa nám podarí odpovedať na vaše otázky. A teraz sa vrátime k bodu 3 Migranti v protiprávnej situácii, prístup k zdravotnej starostlivosti v desiatich členských štátoch EÚ. Prezentáciu predloží Agentúra Európskej únie pre základné práva, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Polsko, Španielsko a Švédsko boli pokryté touto správou. Je to oveľa ambicioznejší program celej tejto agentúry a súvisí to s so základnými právami imigrantov, ktorí sú v protiprávnej situácii. V 27 členských štátoch EÚ už bola vypracovaná prvá správa a v júli sa aj uverejnila o situácii týchto imigrantov. A v druhej správe sa bude všeobecnejšie hovoriť o základných ľudských právach týchto imigrantov v protiprávnej situácii. Je to súčasť toho väčšieho projektu, ktorý sa predloží a uverejní v roku 2011. Bola to pani doktorka Ludovika Banfi, ktorá v mene agentúry Európskej únie bude informovať o tejto správe a potom bude možnosť, aby sa vyjadrili ostatní poslanci. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj poslancom výboru LIBE. Ďakujem pekne za pozvanie a možnosť eh, predniesť vám túto prezentáciu. Táto prezentácia eh, zahrňa hlavné výsledky nahlásených eh, záverov agentúry pre základné práva. Ako určite dobre viete, je to Európska agentúra pre základné práva, je to agentúra, ktorej mandátom je napomáhať členským štátom a európskym inštitúciám pri implementácii európskej legislatívy a ďalších e, prvkov legislatívy, ktoré sa týkajú ochrany základných práv. Je to súčasť širšieho výskumu ohľadom základných práv a migrantov a ich ochrany v Európskej únii. O čom by som rada hovorila, sú hlavné výsledky, ktoré sa týkajú prístupu k spravodlivosti, e, pardon, k zdravotnej starostlivosti v desiatich členských štátoch. Zamerali sme sa na 10 európskych štátov, pretože to, čo sme hodnotili, nie je len právny nárok na zdravotnú starostlivosť, ale reálna situácia v praxi Netýkalo sa to len kontaktu s pravidelnými migrantami, ale aj so zástupcami e, zdravotníctva v týchto desiatich krajinách. Krajiny, ktoré sme študovali, boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Španielsko a Švédsko. Prvá vec, ktorú by som rada počerkla, je to, že v desiatich eh, týchto krajinách prístup k núdzovej starostlivosti alebo k rýchlej zdravotnej starostlivosti je pokry, pokrytý všade, ale len v piatich krajinách je to bez nároku na úhradu. Znamená to, že existujú krajiny, kde napríklad tehotná žena bude musieť zaplatiť 260 eur, aby mohla porodiť. V štyroch krajinách to je, sú tie najlepšie príklady Taliansko, Francúzsko, Belgicko a Španielsko. Prístup k zdravotnej starostlivosti je e, dávaný nad rámec e, základnej a nadstavovej zdravotnej starostlivosti, čiže majú migranti taký istý prístup k zdravotnej starostlivosti ako obyvateľe danej krajiny. A v iných krajinách e, kde nebola táto starostlivosť bez náhradu, nároku na úhradu. Stalo sa to Stalo sa to výrazným rizikom, ktoré ohrozovalo zdravie a životy pravidelných migrantov, pretože e, sa snažili získať prístup k zdravotnej starostlivosti alternatívnymi spôsobmi. Napríklad používali e, zdravotný preukaz priateľa, čo mohlo ohroziť život daného človeka z klinických dôvodov. V štyroch krajinách, kde migranti majú prístup e, k zdravotnej starostlivosti nad rámec akútnej zdravotnej starostlivosti, čiže Taliansko, Francúzsko, Španielsko, a, a, a Švédsko, tak tam sú isté obmedzujúce podmienky, ktoré sú niekedy ťažké na splnenie. Napríklad niekedy bolo nevyhnutné e, preukázať trvalý pobyt e, počas istého obdobia v danej krajine. Niekedy išlo o obdobie 3 až 6 mesiacov v závislosti od toho, akú krajinu išlo. V každom prípade aj napriek tomu, že tu bol prístup zdravotnej starostlivosti tom širšom slova zmysle, nad rámec akutnej zdravotnej starostlivosti. Boli tu niektoré aspekty, ako napríklad rehabilitácia, ktoré neboli pokryté. Jedna vec, ktorú by som rada, na ktorú by som rada upozornila, bola existencia a nahlasovacie povinnosti v niektorých krajinách. To bola prax v zdravotných, e, zdravotnej starostlivosti alebo zdravotného systému, že bolo e, nutné, aby poslali informáciu imigračných imigračným úradom, poslal informáciu o podmienkach a zdravotnom stave daného migranta alebo migrantov. Čiže tam, kde existujú takéto nahlasovacie povinnosti, ehm, to súvisí aj s väčším rizikom deportácií. Išlo to na ochranu e, tých migrantov, ktorí boli v núdzovej situácii a hľadali zdravotnú starostlivosť. Sústredovali sme sa na dve citlivé skupiny, dve zraniteľné skupiny. Jednak to boli tehotné ženy a jednak to boli deti. E, tieto majú na základe humanitárneho práva nárok na osobitnú ochranu. E, teda hodnotili sme ich prístup zdravotnej starostlivosti v desiatich krajinách a videli sme, že v prípade tehotných žien vo všetkých desiatich krajinách prístup k zdravotnej starostlivosti v prípade pôrodu, čo je považované za núzový zákrok alebo akutný zákrok, je zabezpečený, ale len v troch krajinách. V troch krajinách im je vytvoren, vystavený e, účet čo samozrejme predstavuje e, pre problémy a prekážky. A postnatálna starostlivosť je poskytovaná len v štyroch krajinách. Čo sa týka detí, prekvapivo len v dvoch z desiatich členských štátoch e, deti migrantov majú právo na rovnakú, rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti ako obyvateľe danej krajiny. Ale tri krajiny robia rozdiel medzi deťmi, ktoré majú sprievod a deťmi, ktoré e, sú nepravidelnými migrantami, ale sú s rodinou, respektíve s deťmi, ktoré sú bez prievodu tým deťom, ktoré, majú, ktoré nemajú sprievod, e, je poskytovaná vyššia miera zdravotnej starostlivosti. E, rovnako sme uskutočnili interviu aj s, desetimi, teda s expertami v desetich krajinách a uvedomili sme si, že podľa ich názorov e, ľudské práva a etický rozmer, čiže Hypokratová prísaha poskytnúť všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti sú v protiklade a administratívne ustanovenie alebo právne nastavenie istým spôsobom obmedzuje prístup migrantov k zdravotnej starostlivosti a dostávajú sa do situácie, kde častokrát im je poskytnutá zdravotná starostlivosť e, za podmienok, ktoré vlastne vedú k tomu, že hľadajú iné riešenie tej situácie. E, častokrát sa tomu bránia zdravotné zariadenia, pretože nebudú mať takúto, takúto službu pokrytú. V niektorých krajinách sú veľmi zložité procedúry uhrádzania takýchto zákrokov, keď keď e, niekedy poskytnú e, zdravotnú starostlivosť migrantom, čo opäť vytvára problém a prekážku pri bezplatnom poskytovaní takéto zdravotnej starostlivosti. Toto sú výsledky, ktoré, ktoré e, uskutočnila naša agentúra minulý týždeň a nájdete si výsledky tejto správy aj pri e, východe z tejto miestnosti. Na základe týchto výsledkov agentúra pre základné práva pripravila celý rad usmernení a odporúčaní, ako napredovať do budúcnosti v prvom rade migranti, ktorí sa nachádzajú v núdzovej situácii, by mali mať minimálne právo e, získať prístup k núdzovej a akútnej starostlivosti nad rámec akútnej starostlivosti, aj štandardnej zdravotnej starostlivosti. To by nemalo zahrňať len, zahrňať len akútnu starostlivosť, ale napríklad aj možnosť navštíviť e, ginekológa alebo e, navštíviť nevyhnutných odborníkov malo by existovať aj rovnaké pravidlo o platbách, respektíve e, bez neplatení, ako platia aj pre obyvateľov danej krajiny. A verejné zdravotné poistenie malo by rozšírené aj na migrantov v núdzovej situácii, ale mal by existovať špeciálny fond, ktorý pokrie takéto náklady. Ďalej, čo sa týka kvalifikačných podmienok, ako napríklad preukázať trvalý pobyt e, pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti, to by malo byť revidované, aby sme takýmto spôsobom nevyčlenovali migrantov, ktorí by mali mať právo získať takúto zdravotnú starostlivosť. Ďalej, čo sa týka nahlasovacích podmienok, zdravotná starostlivosť by nemala byť spojená s povinnosťou nahlasovať migrantov zo strany zdravotných zariadení alebo orgánov, ktoré majú na starosti e, poskytovanie zdravotnej starostlivosti smerom k imigračným úradom. A ďalej deti, tehotné ženy, deti bez prievodu, ktoré majú na základe mnohých medzárodných dohovorov mať právo prístupu e, bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Mala by tak byť uskutočnené v, prípade primárnej a sekundárnej starostlivosti, rovnako aj v prípade reprodukčného zdravia, mater, zdravia matiek a rodičiek. A deti e, v takýchto núzových situáciách by mali mať právo e, prístupu k zdravotnej starostlivosti v rovnakej miere ako obyvateľe danej krajiny. V každom prípade rada by som to ukončila tým, že chcem povedať, že netreba vám pripomínať, že v marci 2011 e, sa Európsky parlament prvýkrát venoval základným právam pravidelných migrantov, teda riadných migrantov v rámci, svojho, v rámci svojej rezolúcie a vyzýval členské štáty, aby poskytli zdravotnú starostlivosť aj migrantom v núdzovej situácii. Takže je tu viacero medzinárodných, medzinárodnoprávnych nástrojov, ktoré hovoria o ľudských právach a ktoré zabezpečujú aj takúto zdravotnú starostlivosť, vrátanie citlivých skupín alebo zraniteľných skupín. A tie by mali mať všeobecné právo na takúto starostlivosť. Chceme vás vyzvať, aby ste toto zobrali do úvahy pri vašich budúcich diskusiách keď eh, zabezpečujete práva a dohľad nad základnými právami a ochranou týchto základných práv pre európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani Ludovike Banfi z Európskej agentúry pre ochranu základných práv za predstavenie tejto správy o migrantoch, ktorí sa nachádzajú v núdzovej situácii, o ich prístupe k zdravotnej starostlivosti a situácii v desiatich členských štátoch Európskej únie. Rovnako chcem poďakovať aj kolegovi Jakolinovi, ktorý bol e, láskavý a začal s rokovaním tohoto výboru na, namiesto mňa. Cestoval som sem z letiska a mal som isté meškanie, ospravedlňujem sa. No a samozrejme sme pripravení vypočuť si otázky, ktoré budú určené pani Banfi e, na margo tejto správy, ktorú sme si mohli práve vypočuť. Slovo má pani Akolino. Parola. Sí, grazie, Ďakujem, pán predseda. Veľmi pozorne som si vypočul pani Banfi a mám niektoré pripomienky alebo úvahy. Veľa rokov som sa venoval práve zdravotníctvemu sektoru v Taliansku a všetci tzv. neregulárni cudzinci v momente, keď sa dostali do kontaktu so zdravotnými službami, tak dostali taký kód, to znamená, že všetci cudzinci, ktorí boli dočasne prítomní na tomto území, tak dostali na to, aby, urobi, aby dostali nejakú diagnózu, aby dostali zdravotné služby, tak dostali takýto kód. Ale v Toliansku je systém veľmi regionalizovaný a líši sa od regiónov, takže samozrejme ministerstvo bralo do úvahy eh, túto rozdielnú úroveň pomoci a to teda skutočne závisí od regiónu. A vieme veľmi dobre teda, že ten systém nie je homogénny. Na niektorých miestach to prebieha veľmi dobre, ale v iných miestach nemajú títo ľudia zabezpečenú zdravotníckú starostlivosť. A my by sme, ja by som chcel vedieť, či máte ešte nejaké dodatočné informácie. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Eh, Mrs. Cons. Pani Cons. Thank you very much. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Mali sme konferenciu, ktorá sa zabrala podobnou témou pred niekoľkými mesiacmi a bolo zaujímavé vypočuť si názor predstaviteľky mimovládnej organizácie, ktorá má široké skúsenosti a v podstate povedala, že majú rovnaké odporúčania a závery, čiže veľmi rada som sa oboznámil s vašou správou. Viem, že to pokrýva 10 členských štátov, ale predpokladám, že viac menej podobná situácia panuje aj v ostatných členských štátoch. Plne sa stotožňujem s vašimi odporúčaniami, že je nevyhnutné zabezpečiť e, prístup pre ženy, prenatálnej ako aj poznatálnej fáze, po poznatálnom štádiu bez akýchkoľvek podmienok, malo by to byť bezpodmienečné poskytnutie. Mali by sme vypracovať podľa mňa minimálne štandardy ako súčasť eh, azylového balíka. Rada by som si vypočula váš názor na takýto podnet. Eh, neviem, či je tu aj niekto z komisie. Rada by som si vypočula ich názor eh, k tomuto nápadu. Či teda mať minimálne štandardy, ktoré budú pokrývať všetky členské štáty tohto, v tomto ohľade, ako to vyriešiť, či mať nejaký fond, z ktorého by boli pokrývané, pokrývaný takýto prístup k zdravotníckým službám a či je možné vôbec uvažovať nad nejakým zjednoteným riešením. Ďakujem pekne, pán Mulder. Thank you. I... Ďakujem. Podľa mňa to bola veľmi zaujímavá prezentácia. Ďakujem pekne. Moja otázka najskôr. Je tu istý vzťah, korelácia medzi krajinami a zdravotníckou starostlivosťou, ktorú poskytuje krajina medzi počtom pristahovalcov, ktorí sú tam. Inými slovami, ak je tam veľký počet e, nelegálne sa zdržiavajúcich e, pristahovalcov v porovnaní s inými, kde je malý počet takýchto ľudí, znamená to, že krajina s tými nižšími počtami má jednoduchšie poskytovanie zdravotníckých služieb pre pristahovalcov ako tie krajiny, kde ich, nie je, tak, kde ich je teda viacej. E, po druhé, troška ma prekvapilo, že ste konštatovali, že v tých, tých teda v niektorých krajinách e, nedochádza vôbec k poskytovaniu zdravotníckej starostlivosti. Čo potom s ľuďmi, ktorí ochorejú, jednoducho sú ponechaní na vlastné e, prostriedky alebo musia to nejakým spôsobom riešiť? Pán Klejs. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o terminológiu, ktorá sa tu používa, dovolte mi, aby som použil slovo nelegálni cudzinci, pretože o toto ide. Nejde tu o imigrantov, ktorí sú v protiprávnej situácii. Je to politicky síce korektný termín, ale mali by sme veci pomenúvať vlastnými menami. Nikto v Európe, alebo minimálne v Európskom parlamente sa nemôže postaviť proti tomu, že cudzinci, nelegálni cudzinci, môžu ako všetky ľudské bytosti, mali by mať právo na minimálne zdravotnícke služby a starostlivosť. To nikto nespochybňuje. Ale musíme si položiť otázku, aká je úloha agentúry pre základné ľudské práva. Jej cieľom je, aby sa respektovali, rešpektovali základné práva vo všetkých členských štátoch EÚ. Úlohou tejto agentúry sú iné a tieto kompetencie sa rozširujú, pretože sa tu uvádzajú stanoviska a odporúčania typu, že v členských štátoch nemocnice, kam prídu nelegálni cudzinci, ktorí žiadajú o zdravotníckú pomoc, tak nemôžu a nemali by informovať imigračné služby. Ale však to je predsa otázka kompetencia členských štátov. Ak súhlasíme s tým, že treba bojovať proti nelegálnej imigrácii. Aj toto by malo byť opatrenie na to, aby orgány alebo polooficiálne inštitúcie, ako môžu byť nemocnice, aby mohli tieto informovať kompetentné orgány. To je to minimum, čo by sme mohli žiadať. Ako tu môžete povedať, že je nepriateľné, aby nemocnice či lekári informovali o tom, že sú tam nelegálni imigranti? ako keby to nejakým spôsobom ohrozovalo základné práva týchto ľudí. Nelegálny cudzinec, ktorý je v nejakom členskom štáte a ak sa to vie, tak členský štát musí prijať patričné opatrenia, aby mohol konať a aby bol predovšetkým informovaný o prítomnosti nelegálneho cudzinca na svojom území, aby ho eventuálne mohol vrátiť do svojej krajiny pôvodu. A to nič nie, to nesúvisí s tým, že by sa porušovali nejaké základné práva. Ďakujem pekne, pani Head ordförande. blev så upprörd över föregående talare. Ďakujem pekne. Ja som bola šokovaná tým, čo som práve teraz počula. Veď tu hovoríme o základných právach Európskej únie a Európska únia chce obhajovať základné práva. Pán predseda, a ja som bohužiaľ prišla neskoro kvôli lietadlu a nemohla som si vypočuť celé vystúpenie pani Banfi, ale uvedomujem si, že agentúra robí odporúčania jednotlivým členským štátom, ale ja som si myslela, že tu ide o správu, ktorú by mala agentúra vypracovať a potom, že členské štáty urobia svoje vlastné odporúčania Nemyslím si skutočne, že by bolo úlohou agentúry robiť odporúčania opačným smerom. Pán Trianta Filides. Ďakujem pekne. Pán predseda, keď vychádzame z toho, že Európska únia chce zabezpečiť takéto základné práva, tak ako už povedala predrečníčka, a keď vychádzame z toho, že je v pôsobnosti členských štátov zabezpečiť zdravotníckú starostlivosť. Aké odporúčanie potom môže agentúra smerovať na členské štáty, pokiaľ ide o zlepšenie súčasných postupov, v prípade, že nie sú uspokojivé? A máte už v predchádzajúcich štúdií nejaké skúsenosti ohľadom toho, či skutočne tá situácia smeruje k lepšiemu, alebo či skôr sa zhoršuje? lebo keď si vezmeme do úvahy súčasné toky migrantov, tak môže prísť aj k jej zhoršeniu. Well, uh, first of all, I think that... V prvom rade si myslím, že domena verejného zdravia a verejného zdravotníctva je jednou z oblastí a domén, kde zadefinovanie toho, čo je základným právom a čo je v záujme spoločenstva, v konečnom dôsledku neslúži na obhajobu či už eh, základných práv pristahovalcov, respektíve práv a očakávaní spoločnosti ako takej všeobec, vo všeobecnosti. Pretože keď hovoríme o prístupe k systému zdravotníckej starostlivosti, nehovoríme len o právach jednotlivého pristahovalca alebo jednotlivcov pristahovalcov, hovoríme aj o systéme verejného zdravotníctva. Čiže v prípade, že niekto, kto nejde do nemocnice, kto napríklad má vysokoinfekčnú chorobu, ale rozhodne sa neísť do nemocnice, pretože táto osoba sa bojí odmietnutia, alebo dokonca sa bojí nejakého teda nahlásenia orgánom a potom nejakého teda ďalšieho postupu, tak e, to nie je len otázka porušovania práv týchto pristahovalcov, je to otázka, ktorá sa týka celej spoločnosti, všetkých aktérov. Čiže ak nás e, naozaj zaujíma širší záujem spoločenstva, tak by sme sa mali pozrieť na to, že základným predpokladom systému zdravotníctva je poskytovať zdravotníckú starostlivosť a zabezpečiť, že tie štandardy zdravotnej starostlivosti sú čo najvyššie. Nejde o deportáciu pristahovalcov alebo o nič podobné. Nemocnice majú zabezpečovať okrem iného rozširovanie chorob, nákazlivých chorôb. Preto ma šokuje, že v jednej z krajín, ktorá je predmetom analýz, a to je Nemecko, existuje prax informovania úradov o postavení pristahovalca, ktorý sa rozhodne ísť do nemocnice. z ktorého môže vlastne vyplynúť z tohto procesu deportácie alebo teda vyhostenie tohto pristahovalca. V mojej krajine sa maximálne snažíme pri presvedčení pristahovalcov, aby išli do nemocnice v prípade, že sú chorí a teda to bez odhľadu na to, či sú tam nelegálne alebo nie. A to je stanovisko, ktoré zohľadňuje aj širší záujem spoločenstva a pristahovalcov, tak nelegálnych ako aj legálnych. Ja chcem položiť otázku. O niekoľko minút sa chystáme hlasovať o stanovisku kolegyne Flotr kde hovoríme o tom, že EÚ by mala ratifikovať dohovor o právach e, pracujúcich migrantov a ich rodín. Už dávnejšie parlament hovoril o tom, že EÚ by mala pristúpiť k ratifikácii tohto dohovoru a ja sa vás chcem spýtať, či FRA sa domnieva, že by bolo užitočné, aby EÚ pristúpila k ratifikácii tohto dohovoru, hlavne pokiaľ ide o práva k prístupu k zdravotníckej starostlivosti. Ďakujem pekne, pán Rons. Uh, Ďakujem pekne. Som skeptický, pokiaľ ide o narábanie s efemizmami, ale používanie efemizmov v politike vyplýva zo túžby kontrolovať e, myslenie a nedovoliť e, voľné uvažovanie. Migranti v neregulárnej alebo v e, stave pr- nepráve alebo protiprávnosti treba si využiť inú terminológiu. Prečo jednoducho nepovieme neautorizovaní pristahovalci. To by bolo bez nejakej ambivalentnosti. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre tých, ktorí neprispievali a ktorí dokonca ani sa právoplatne nezdržiavajú, nie je e, v ich záujme. Zdá sa to byť príliš štedrá vec. Ale keď sa pozrieme na slovo štedrý, štedrosť znamená, keď niekto dáva niečo na úkor seba samého. Keď osoba vezme peniaze z vlastného vačku a dá to na ciele, ktoré nemusia vždy byť e, znešené. Len ťažko namietať e, také momentu, kedy nelegálny pristahovalec dostáva takéto peniaze. Ale to je len, keď e, ponuka prevyšuje dopyt. lebo to núti vlastne ostatných ísť na čakacie listiny, na čakacie zoznamy a takýmto spôsobom obmedziť svoje práva. V Spojenom kráľovstve tento týždeň sa objavil prípad e, liečby rakoviny kože a to bolo, je to veľmi nákladná teda liečba. To znamená, ak e, sa rozhodneme liečiť tých, ktorí prichádzajú nelegálne alebo nezákonne, tak potom obmedzujeme starostlivosť pre tých, ktorí čakajú už dlhú dobu a ktorí sú teda v domácom prostredí. Čiže naozaj, keby sa rozhodneme v takýchto prípadoch e, liečiť tých e, nelegálnych, tak by to bol príklad e, štedrosti. Samozrejme, v takomto prípade ide o zvrátenú štedrosť, ide o podvod a krádež. Ale mám návrh. Navrhujem, aby europoslanci, ktorí sú za bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre pristahovalcov, aby vytvorili fond, aby tam odvádzali zo svojho čistého platu isté prostriedky. To by bola skutočná štedrosť, ale myslím, že sa nedočkáme. Pani Vanfi, počuli ste viacero otázok, niektoré z nich pomerne konkrétne. Dnes po obede máme naplánované hlasovanie 15.45, takže budeme radi, keď sa vy nasnažíte maximálne odpovedať na otázky, ktoré zazneli v nadchádzajúcich, povedzme, desiatich minútach, tak aby sme sa dostali k hlasovaniu. Ďakujem pekne za tieto inšpirujúce otázky. Aby som zodpovedala otázku pána Jakolína. Už áno, do istej miery sme pokryli aj otázky regionálnych rozdielov v krajinách. Napríklad Taliansko je jedna z tých krajín, ktorá má najvyšší, eh, najvyššiu mieru rozdielov, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti eh, riadnym migrantom, pretože e, v jednotlivých regiónoch sú rôzne úrovne starostlivosti, ale výskum bol organizovaný v konkrétnych e, regiónoch. Napríklad sme boli, e, robili sme intervia v Lombardii a v Mile Románii. Takže boli tam region, ro, regionálne rozdiely ohľadom nárokov na zdravotnú starostlivosť a to sme pokryli v správe ale jedna z tých hlavných informácií bola otázka prístupu k eh, pravidelnej a riadnej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je riešená regionálne eh, iba akútna zdravotná starostlivosť bola tak riešená. Čo sa týka eh, pôrodnej a postpôrodnej starostlivosti, tak súhlasíme s tým, že isté, isté bežné ustanovenia by boli veľmi vhodné. Bolo by zaujímavé mať akési spoločné ustanovenie na celoeurópskej úrovni hoci mala by som vám pripomenúť, ako aj mne bolo pripomenuté, my ako agentúra e, poskytujeme podklady a východiska a je to potom už skôr na iných inštitúciách, ktoré by mali zobrať tieto naše výstupy pre tvorbu politik a nejakých záverov. Ale v každom prípade si myslíme, že matky, tehotné ženy a deti sú mimoriadne citlivou skupinou a mali by byť chránené. V praxi sme videli, že táto zdravotná, zdravotná starostlivosť a ochrana nie je vždy zabezpečovaná, čiže by sme s tým niečo mali spraviť. Ďalej, nenašli sme žiadnu koreláciu medzi počtom riadnych migrantov, nepravi, migrantov v danej krajine otázka vzťahu medzi počtom ne, protiprávnych migrantov a úrovňou zdravotnej starostlivosti sa nepodarilo nájsť, ale čo sa týka prístupu k núdzovej zdravotnej starostlivosti alebo akutnej zdravotnej starostlivosti ľudia, ktorí sú vyčlenení zo systému, to je veľká otázka. Ako určite viete, právo na, na akútnu zdravotnú starostlivosť súvisí s právom na život. A teda Vieme si predstaviť, čo sa s nimi stane, keď nemajú prístup k akútnej zdravotnej starostlivosti. Ďalej, objavilo sa tu, objavila sa tu poznámka, že by sme nemali prenášať odporúčania, ale my nerobíme odporúčania, skôr poskytujeme odporúčanie v závislosti na zisteniach z terénu. A potom je to na členských štátoch, ktoré sa rozhodujú, ako budú implementovať naše usmernenia vo svojom kontexte. Ale samozrejme, okrem toho vždy hľadáme nejakú cestu dopredu alebo nejaké, navrhujeme nejaké riešenie, ako sa dá napredovať. Súhlasíme so skutočnosťou, že zdravotná starostlivosť je súčasťou celej komunity, takže dať, poskytnúť eh, prístup zdravotnej starostlivosti pre migrantov je tiež otázkou zdravotnej starostlivosti eh, celého, celej spoločnosti ako celku. No už a v neposlednom rade, čo sa týka nedostatkov prostriedkov alebo argumentov nedostatku prostriedkov do istej miery poskytovanie zdravotnej starostlivosti je tiež otázkou rozpočtu, ale poskytovanie akutnej zdravotnej starostlivosti to keď budete poskytovať pravidelnú zdravotnú starostlivosť, nemusíte poskytovať um, núdzovú alebo akútnu, pretože keď poskytnete zdravotnú starostlivosť na pravidelnej báze, tak potom ušetríte na e, nákladov za akútnu zdravotnú starostlivosť, keď sa ľudia nachádzajú už v chronickom stave. Pevne verím, že sa mi podarilo odpovedať väčšinu otázok, ktoré zazneli. v rámci časových možností, ktoré som mala a rada budem o tomto diskutovať možno aj neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Toľko k téme prezentácie záverov tejto téme sme pripravení hlasovať. Budeme mať elektronické hlasovanie o dvoch stanoviskách, ktoré, ktoré sa týkajú dvoch relevantných oblastí našej agendy, našej práce. Ďakujem pekne pani Ludovike Banfi za predstavenie eh, jej záverov a jej postrehov. No a môžeme začať E, ďalším bodom programu, ktorým je hlasovanie. Dovolte mi pripomenúť vám, že ak nemáte elektronickú kartičku, mali by ste niekoho rýchlo pre ňu poslať. Čím skôr, tým lepšie. Grazie. Grazie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 v dĺžke 2-3 minút, keďže som si všimol, že niektorí z vás ešte nemajú kartičky. Budeme teda počítať aj s tými, ktorí nemajú elektronické karty. Budeme teda počítať aj tých, ktorí ešte tú kartu nemajú. Začneme v každom prípade teraz. Prvý bod. Bod číslo 4 a síce dohoda medzi Európskou úniou a Austráliou ohľadom spracovávania a prenose záznamov, na, záznamov pas, mien pasažierov zo strany leteckých operátorov austrálským colným úradom. Poprosili, poprosili sme pani spravodajkňu Sofie Intveld, chcete predstaviť tento bod, alebo pôjdeme rovno hlasovať. Ak chcete to si povedať, môžem veľmi stručne, pretože si myslím, že ako spravodajkyňa naozaj odporúčam, aby sme prijali túto dohodu. Je tu celý rad veľmi dôležitých kritických bodov, ale keď sa pozrieme na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a zároveň keď si uvedomíme, že je to či už pre Austráliu alebo akúkoľvek tretiu krajinu, ktorá má určiť, čo chce vedieť, zo strany e, ľudí, ktorí, alebo o ľuďoch, ktorí tam cestujú, cestujú tak sa nám podarilo dosiahnuť mimoriadne dobrý výsledok, keď to porovnávame s tými kritériami, ktoré sme schválili minulý rok a práve preto odporúčam, aby sme hlasovali za tento dokument a to aj s tými kritickými poznámkami, ktoré sa nachádzajú v úvodnom e, ustanovení. Ďakujem pekne pani Intveld. Ospravedlňujem sa. Pán Albrecht by chcel predstaviť E, alebo zaviesť menšinové hlasovanie. Chcete si vziať slovo v tejto fáze? Nech sa páči. Áno, ako poslanci máme možnosť vyjadriť menšinové stanovisko a ja by som chcel oznámiť, že sú tu poslanci najmä zo skupiny zelených a zároveň aj z GUE, ktorí chcú predložiť menšinovú správu, v rámci ktorej by sme vysvetlili, prečo sme hlasovali proti tejto správe, pretože nie sme presvedčení dôvodmi, e, ktoré nám boli predložené, aby sme podporili túto PNR dohodu s Austráliou, najmä čo sa týka dlhej, dlhého obdobia uchovávania týchto údajov a zároveň profilovania osôb a následného spracovania a presovania týchto údajov. To všetko je, bude pokryté v tejto správe a predstavíme ju neskôr. Poďme k hlasovať. Text hlasovanie je jednoduché. Budeme hlasovať o návrhu odporúčania ako celku. Môžeme teda začať, kto je za, kto je proti, zdržali sa. A teraz budeme hlasovať Nemám tu svoj hlasovací zoznam, prejdeme k elektronickému hlasovaniu. Takže otváram hlasovanie. Now the vote is closed. Ukončujem hlasovanie. Máme 25 hlasov za, 7 hlasov proti, jedno zdržanie. A teda e, správa bola schválená. Ďakujem pekne. Pani Intveld, môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďalším bodom je európska susedská politika, revízia európskej susedskej politiky. Pani Helen Flotr ako spravodajkynia chcete predstaviť svoju správu. Nie? Dobre, tak môžeme ísť rovno hlasovať. Začneme. Kompromis e, v pozmeňujúcom návrhu 1. Pardon, doplň, áno, doplňujúcom návrhu 1, kto je za, proti. Zdržali sa schválené Pozmenujúci návrh 10. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Overíme si to elektronicky. Pozmenujúci návrh 10. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 17 hlasov proti. Návrh bol zamietnutý. Teda bolo to 17 proti 17, návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za? Kto je proti? Overme si to, lebo zdá sa, že to je rovnaké rozdelenie hlasov. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 18 proti 17 a teraz je to schválené. Pozmenujúci návrh, kompromis 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmenujúci návrh 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale môžeme si to overiť, pretože nevidím dosť veľa rúk, ktoré boli dvihnuté. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 15 proti 20 je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Povedal by som, že to je zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, overíme si to. 13. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 16 hlasov proti 20. Návrh bol zamietnutý. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 29 za. Pardon. 19. Pán predseda sa opravuje. Ideme až na pozmeňujúci návrh 29. Podľa môjho zoznamu sa hovorí, že kompromisný návrh 3, ak bude schválený, tak všetky nasledujúce odpadávajú. Takže ideme teraz k 19. Pardon, k 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 v dvoch častiach. To je za prvú časť? Proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, overíme si to. Overujeme si druhú časť štvrtého kompromisného návrhu. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 16 proti 20, návrh bol zamietnutý. Ďalej 35 5 a 34 sú identické. Čiže odpadávajú všetky pozmenujúce návrhy v odseku 4. Ideme na 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 20 proti 16 a návrh bol schválený. Kompromisný návrh 5, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Všetky ostatné pozmeňujúce návrhy odpadávajú a prejdeme až na kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa schválené. Odpadávajú ďalej všetky, okrem 58. 58, stále máme 58, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. Overujeme si hlasovanie k 58. pozmeňujúcemu návrhu, otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. 17 proti 19 zamietnuté. 60. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Operieme si to. Overujeme sa 60. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 21 proti 15. Návrh je zamietnutý. Kompromis návrh 7. Kto je za? Niektoré návrhy, ďalšie návrhy odpadávajú až po 71. 71 zostáva. Kto je za? Proti. Zdržali sa a zamietnuté. 72 za. Proti. Zdržali sa Návrh bol schválený. Overíme si to. 72. Overujeme si hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. O 72. Overujeme hlasovanie. Budeme hlasovať znova. 72. Otváram hlasovanie. 72. pozmeňujúci návrh. Ukončujem hlasovanie. 24 proti 13 návrh bol zamietnutý. A budeme hlasovať o pozmenenom návrhu tejto správy elektronicky, takže hlasujeme o správe ako celku. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Máme 35 hlasov za, 2 hlasy proti. Návrh bol schválený. Ďakujem veľmi pekne, pani Flotr. Môžeme prejsť ďalej na ďalší bod programu. Bod číslo 6 Tí z vás, ktorí sa zúčastnili hlasovania, ďakujem. Ďakujeme za pomoc pri procese hlasovania. Ale poprosím o ticho a pôjdeme teraz na ďalší bod, ktorý sa týka migrácie v oblasti Stredozemného mora, navrátenie, presídlenia a pomoc poskytovaná komisiou. Vypočujeme si prezentáciu pána Manservisiho, ktorý tu zatiaľ nie je. Takže zdá sa, že budeme na chvíľu prerušovať schôdzu, pokiaľ sa pán Manservisi neobjaví. Povedzme teda 5 minút, 10? 15 minút. Prerušujem schôdzu na 15 minút. Vážené kolegyne, kolegovia, je presne štvrť na 5. Takže ide to ako má. sme pripravený. Budeme pokračovať e, v programe schôdze. Bod číslo 6. Situácia týkajúca sa migrácie v oblasti Stredozemného mora, navrátenie, presídlenia a pomoc poskytovaná komisiou. Vypočujeme si prezentáciu pána Štefana Manservisiho, riaditeľa generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti Európskej komisie. Nakoľko nás informovali, že komisárka Malmstrová dnes nebude môcť prísť, tak vítame v jej mene generálneho riaditeľa pána Štefana Manservisiho, ktorý teda bude prezentovať túto správu, prezentáciu. Vypočujeme si najskôr pána Manservisiho a potom dáme priestor na diskusiu. Predpokladaný čas celej tejto diskusie je 45 minút. Pán Manservisi, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem za pozvanie. Poskytnem niekoľko informácií ktoré úplne povedané nie sú úplnou novinkou, možno s výnimkou spustenia dialogu o migrácii, mobility a mobilite Niekoľko faktov. Najskôr pripomeniem, že komisia e, z finančného pohľadu investuje veľmi veľa do podpory procesu transformácie a takisto v snahe riešiť e, veci, ktoré priamejšie súvisia s otázkami utečencov. Pripomeniem niekoľko čísiel, 75 miliónov, ktoré sú určené na pomoc utečencov, ktorí odchádzajú z krajiny. To je pod e, hlavičkou humanitárnej pomoci, 3,6 milióna na účely vytvárania regionálnych programov ochrany pre ľudí, ktorí uviazli v nejakej, v nejakej teda oblasti. NER to je implementujúca agentúra, 10 miliónov dodatočných eh, pre egyptské, libijské a tuniské orgány alebo úrady v rámci riešenia pokrizovej situácii, vrátane začlenenia tých, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich domovských krajín a e, nakoniec program Spring, ktorý bol nedávno schválený, 350 miliónov pre krajiny Severnej Afrike, Afriky ako dodatková alokácia, alokovanie k už existujúcej e, národnej obálke pre viacero účelov, vrátanie otázky mobility a migrácie. To sú tie čísla, pokiaľ ide o tie prostriedky, ktoré zmobilizovala komisia doposiaľ. Po druhé, pokiaľ ide o ľudí, hlavne vnútorné presídlenie, do polovice septembra NER identifikovalo asi 500 tisíc e, ľudí, ktorí tu sú rizikoví, e, tak ako ich nazývame, of concern, hlavne v táboroch pri Libii. Komisárka Malmströmová, ako všetci viete, silne tlačila na e, operácie v rámci presídlenia. Sedem členských štátov zaviazalo 408. Áno. Pani poslankyňa sa nám hlási do následnej rozpravy. Dobre, ak už som povedal niečo nesprávne, 408 miest na presídlenie pre utečencov v Severnej Afrike. Je evidentné, že je to dobré, ale nepostačujúce. Komisárka Malmstrová to už povedala viackrát. Z tých 3083 miest, ktoré pri, prislúbili eh, členské štáty v rámci spolufinancovania eh, v roku 2012, dúfam, že to pomôže zlepšiť situáciu, eh, pokiaľ ide o spoločný Program presídlenia bohužiaľ ešte stále je zablokovaný z dôvodu nezhody, pokiaľ ide o postup. Ja osobne som sa tiež snažil prispieť k uvoľneniu tohto procesu politického hľadiska. Ešte stále to nefunguje. Nemôžeme využiť tieto naše skúsenosti na to, aby sme lepšie to zabezpečili do budúcnosti. Čiže náš návrh, pokiaľ ide o najbližší finančný výhľad, vychádza z e, návrhu parlamentu, pokiaľ ide o programy EÚ v oblasti presídlenia. Čiže je to viac orientované do budúcnosti. Toto boli čísla v oblasti presídlenia. Po tretie, e, členské štáty, podpora členských štátov. Viacero e, pristahovalcov, teda imigrantov, ktorí prišli do Európskej únie, hlavne cez Tunisko a cez Líbiu, bolo ich viac ako 60 tisíc doposiaľ a drvivá väčšina z nich eh, prichádzala do Talianska a samozrejme 3-4 tisíc eh, išlo cez Maltu, do Malty. To sú čísla, ktoré sú veľmi dôležité. Komisia zmobilizovala podporu pre členské štáty, ktoré sú tým najviac eh, dotknuté. Najskôr je tu operácia Hermes, ktorá pomáha hlavne Taliansku a potom je tu Minerva, ktorá naďalej funguje a ktorá zabezpečuje hliadkovanie pobrežných vod okolo Maroka, pomáhame Španielsku. Europol e, dal expertov do Talianska, ktorí sa snažia e, identifikovať e, kriminálne živly. Mimoriadná finančná podpora bola poskytnutá cez Európsky externý fond a došlo k nadväzaniu kontaktu s tuniskými úradmi za účelom zvýšenia spolupráce pri riadení hraníc aby sme podporili dodatočné aktivity a podporili aj Frontex do svojej činnosti, komisia navrhla, a to viete veľmi dobre, pretože výbor LIBE zohral veľmi podstatnú úlohu pri tomto, čiže zaviazali sme o 52 miliónov viac. Časti to smeruje na Frontex, tak aby dokázali e, zohľadniť svoje zvyšené náklady prevádzkové. EASO, ďalšia agentúra, e, ktorá funguje v oblasti azylu, sama sa pripravuje na zohrávanie zvýšenej úlohy, ako náhle to dosiahne istú kritickú úroveň, kritickú masu. Došlo len e, k vytvoreniu, treba si pripomenúť, čiže ešte to nie je plne prevádzky schopné, ale je tam koncentrovaná veľká miera dobrej vôle, bude to podporené komisiou členskými štátmi, ak to bude nevyhnutné. Pred koncom tohto roka komisia navrhne spôsob, ako má vyzerať systém Eurosur. To je takisto e, cesta, ako lepšie nastaviť ochranu hraníc v tejto oblasti. A jedna vec na záver, ktorá bude asi aj takou novou vecou, to je spustenie dialogu o partnerstve, o bezpečnosti, migrácii, tak ako to predpokladala komisia v maji. bolo to na základe požiadavky rady e, z júna tohto roku. Ja osobne som navštívil Tunisko pred dvoma týždňami a Maraku som bol minulý týždeň E, rozprával som sa s orgánmi oboch krajín, alebo teda s úradmi oboch krajín o formálnom spustení dialogu, ktorý má zabezpečiť partnerstvo pre mobilitu, migráciu a bezpečnosť. E, bolo to srdečne privítané z úrovne tuniských úradov, napriek tomu, že, ich chystaj, že sa chystajú teda voľby. je to veľmi aktuálna téma to isté aj pokiaľ ide o Maroko, napriek tomu, že tam nie je veľký tlak na Maroko v súčasnom kontexte ale kontakt, ktorý som mal s ministrom zahraničných vecí, s ministerstvom vnútra a s rozdielnymi agentúrami, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie hraníc a manažovanie hraníc, a takisto ministerstvo zamestnanosti a ministerstva, ktoré riešia komunity, ktoré žijú v zahraničí, tak e, všetci pochopili návrh, že urobíme partnerstvo pre mobilitu, stratégiu a bezpečnosť, čo znamená, e, že vytvoríme rovnaké podmienky pri riadení hraníc, že pripravíme lepšie podmienky pre mobilitu osôb, čo znamená, že jasne dáme na stôl perspektívu dohody o uľahčení alebo bezvýzovom styku s Tuniskom a s Marokom. Vždy to bude sprevádzané readmisnou dohodou, pretože takto štandardne postupujeme, s tým, že plne využijeme možnosti, ktoré ponúka miestna šengenská spolupráca a po tretie, tretí pilier, podporenie legálnej migrácie, to znamená podpora prostredia, v rámci ktorého členské, teda ten štát konkrétne môže informovanejším spôsobom rozhodnúť o tom, ako lepšie nastaviť na ponuku a dopyt. To je vec, ktorá frustruje obe strany často. V prípade, že sú tu čísla nastavené, ktoré nie sú dosiahnuté, alebo že je tu ponuka, ktorá nie je prijatá. Čiže tieto tri veci sme diskutovali veľmi intenzívne, došlo k spusteniu dialógu. Pred koncom roka ešte plánujeme ďalšie stretnutie v Tunisku aj v Maroku. A našim modelom v princípe je partnerstvo, ktoré bolo vytvorené s Moldavskom a s Gruzínskom pomerne e, prepracované a vysiela to istý signál, že takáto asymetria medzi východom a medzi juhom e, sa ku koncu blíži, relatívne povedané, aspoň pokiaľ ide o e, našu otvorenosť zlepšiť mobilitu. Toto je najnovší vývoj, eh, veľmi nedávne eh, informácie, pretože štvrtok som bol v Maroku, týždeň dozadu, eh, ešte teda predtým som bol v Tunisku, proces bol spustený a dúfam, že to pomôže tým členským štátom, ktoré už boli aktívne, ale, čo je dôležitejšie, vytvorí to širší kontext, v rámci ktorého otázka migrácie a bezpečnosti azylových konanie azylových procesov môže byť lepšie zvládaná a riadená. Toľko z mojej strany v tejto chvíli. Ďakujem pekne za prezentáciu, pán Manservisi. E, bolo to rýchle, to nám pomôže, pretože máme čas do 3 štvrte a toľky, toľké a toľky poslanci sa chcú zapojiť, čiže chcem navrhnúť, aby sme sa vyhli problémom. Poprosím, aby ste sa obmedzili na dve minúty, aby ste mali na pamäti teda dvojminútový časový priestor, aby sme to všetko zvládli, pretože je prihlásených pomerne veľa poslancov. Pán Buzutil, eh, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi Manservisimu za úvod. Tri veľmi rýchle otázky. Eh, povedali ste, že 408 miest eh, bolo prislúbených z úrovne členských krajín EÚ, pokiaľ ide o presídlenie ľudí, ktorí uviazli na tuniskej hranici, tunisko-libijskej hranici Delegácia Európskeho parlamentu navštívila toto miesto v Šuše e, v júli. Takmer 5000 ľudí ešte stále bolo uviaznutých v tom čase na tomto mieste a 5000 ľudí ešte stále je tam aj v súčasnosti uviaznutých. E, môžete nám prosím povedať, koľko z tých 400, niekoľko miest, ktoré boli prislúbené, skutočne aj boli realizované? Po druhé, pokiaľ ide o tuniské úrady, vy ste nám vysvetlili, aký je váš cieľ, pokiaľ ide o partnerstvo pre mobilitu, a teda dohodu o partnerstve pre mobilitu. Ale e, došlo k akémukoľvek pokroku, pokiaľ ide o spoluprácu s tuniskými úradmi? Podarilo sa vám zahájiť diskusie s tuniskými úradmi? Samozrejme, ja viem, že v súčasnosti prebieha veľmi ťažká e, predvolebná kampaň a na to sústredujú svoje sily a svoje, upierajú svoje mysle, ale došlo k nejakému pokroku, pokiaľ ide o Tunisko. Pokiaľ ide o EASO, vy ste povedali, že ešte stále to nie je plne prevádzky schopné. Viete nám povedať, kedy to už bude v takej fáze? Ďakujem, pán Moraes. Takisto, veľmi stručne niekoľko otázok. Poprvé, ja som bol tiež súčasťou delegácie do Tuniska na ich pleciach je neprimeraná ťarcha. A moja otázka, koľko bolo zaviazaných eh, prostriedkov, koľko miest, čo sa skutočne stalo. Otázka v tejto súvislosti, ako eh, dialog v partnerstve zabezpečí pridanú hodnotu v rámci toho procesu. Vy ste ho popísali, ale ako zabezpečíme týmto viac záväzkov zo strany členských štátov, ktorým dali istý prísľub. Pokiaľ ide o Frontex, v krátkosti ste zmienili operáciu Hermes Naša skupina sa už viackrát pýtala na aktuálne informácie, teda v marci ste naposledy informovali. Zdá sa, že je to kritická operácia, pokiaľ ide o analýzu toho, kto bude a kto nebude, kto opustí alebo neopustí Lampedusu. Aká je aktuálna informácia? Tretia krátka otázka, to je otázka za, spoločná za všetky skupiny. Viete nám poskytnúť nejakú bližšiu analýzu, pokiaľ ide o uvoľnenie toho procesu presídlenia, pretože je jasné z rozpravy na úrovni parlamentu, že je to taká prierezová požiadavka, ktorá ide naprieč všetkými politickými skupinami. A nakoniec, môžete objasniť konkrétne okolnosti, v rámci ktorých členské štáty, ktoré čelia eh, neproporčnému prílevu, prílevu osôb, môžu eh, využiť eh, smernicu 2055, pokiaľ ide o minimálne štandardy poskytovania dočasnej ochrany Aká je najvnúšia informácia z vašej strany? Ďakujem pekne, pani Lotberg. Ďakujem pekne, pán predseda. Jedna stručná otázka. Pán Mantavi, eh, pán Mantavi spomenul, že tretí pilier sa, sa týka aj migrácie a že teda na členských štátoch, aby robili numerické ponuky. Ale aká tu je perspektíve akýchkoľvek numerických ponúk zo strany členských štátov. Tento dialog o legálnej migrácii sa deje v kontexte skutočného skutočnej perspektívy legalizovanej migrácie, alebo nie. Alebo sa to deje len v akomsi e, v svete vybájenom alebo v svete fantázie. Ďakujem pekne, pani Sargentín, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. opäť k počtu e, ľudí, 480 ľudí, ktorí majú byť presídlení. Chcem sa spýtať, či to sa týka v rámci kvóty alebo nad rámec kvóty. Lebo ja som mal pocit, že to je v rámci kvóty, čo znamená, že to je len o 45 menej ľudí, um, ktorí majú byť presídlení z Tarpi, Tarpínie, takže bolo by dobre vedieť, či niektoré členské štáty navýšili túto kvótu. Ďalej, čo sa týka Líbie. Bolo to leto 2010, keď Európska komisia podpísala dohodu s Líbiou o ochrane hraníc a veľké objemy prostriedkov boli vynaložené z komisie smerom k libýskej vláde. V tom čase tam samozrejme ešte stále vadol Kadáfi, kde sa nachádzame v súčasnosti v rámci tejto dohody. Nemal som možnosť nič si vypočuť o tejto téme a zároveň sa chcem spýtať na obnovenú dohodu medzi Talianskom a Líbiou. To bolo nedávno, nedávno to bola obnovená dohoda a ak sa nemýlim, tak eh, to, čo sa týka dočasnej vlády, respektíve tej vlády, ktorá v súčasnosti vládne v Líbii, údajne opäť monitoruje moria a kontroluje moria. Moja posledná otázka sa týka migrácie pracovných síl. Prebiehala tu diskusia e, v tomto parlamente ohľadom sezónnych pracovníkov. Chcem sa spýtať, že viem si predstaviť, že ak chceme pomôcť severoafrickým štátom, aj prosperovali, že Európska únia by mala vytvoriť otvorenejší a flexibilnejší nástroj voči migrácii pracovných síl. Aj to je súčasťou diskusie. Ďakujem pekne. Teraz pán Jakolíno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pekne aj pánovi riaditeľovi Mancerdínemu. Hovorili sme o 60 tisícoch osôb, osob až Počas posledných eh, mesiacov to bol naozaj obrovský počet ľudí, z toho mnohí, eh, boli, mnohí sa vylodili na Sicílii, respektíve mnohí hľadajú útočisko na Sicílii. Európska únia spomenula aj, alebo Európska komisia spomenula aj pravidelné kontakty s Líbiou, ktoré majú byť spustené, ďalšie majú prebiehať s Tuniskom, Marokom a ďalšími. Všetko je zamerané na to, aby sa nám podarilo vysporiadať s migračnými tokmi a to v rámci bilaterálnych dohôd. Čo je, to, je, to je čosi, čo bude asi najlepší spôsob, ako napredovať. No a zároveň by bolo vhodné vedieť, že ako dlho budeme musieť ešte čakať, kým sa podpíšu na tieto dohody. No a potom na margo toho, čo hovoril pán predseda Barozo, zísť, ako sa vysporiadať s fenoménmi ako je Lampedusa a ďalšie tábory, kde sú veľké počty imigrantov. Chcem sa spýtať, ako dlho to bude trvať, kým sa s tým vysporiadame a zároveň ako dlho to bude trvať, kým nájdeme efektívnu odpoveď pre takéto oblasti. Musíme naplniť požiadavky a potreby ľudí, ktorí tam žijú. Ďakujem pekne, pani Günz. Pani Romero, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Treba povedať, že e, chcem sa položiť otázku, ktorá sa týka mobility, čo sa týka analýzy komisie, ktorá mala byť predložená do budúcnosti. Chcem sa spýtať na to, ehm, do akej miery sa zvažuje otázka mobility, do akej témy sme doriešili otázku, ktorú sme už otvorili dávno a síce a skutočnosť, že úrad pre azyl na Malte ešte stále nefunguje. Máme tu problémy, ktoré spôsobila vojna v Líbii a zároveň aj e, problémy, ktoré spôsobuje nepokoje v Tunisku. Máme tu veľký tlak na Maltu, na, na Grécko, na Lampedúzu. Máme tu veľmi veľa miest, kde e, sú preplnené utečenecké tábory tá situácia absolútne nesúvisí nejako s tými ľudskými právami, ktoré vyznávame a ktorý, ku ktorým sa hlásime a treba povedať, že bolo vynaložených 150 miliónov eur na riešenie tejto situácie, ale problém je taký, že v prvom rade stále nevieme, ako napredovať, ako boli tieto prostriedky vynaložené, ako boli použité. Nemáme žiadne hodnotenie, respektíve nikdy sme nevideli takéto hodnotenie. Môže sa stať, že um, už čo skoro nebudeme vedieť aplikovať tieto. Komisárka Malstromová nemohla prísť, ale pravda je taká, že nemáme absolútne žiadnu znalosť o tom, ako tieto peniaze boli naložené. Vieme, že existujú, ale nevieme, ako boli použité. Zároveň máme aj stále tie isté problémy, ktoré súvisia s prerozdelením týchto prostriedkov, ktoré súvisia s očasnou vládou v Líbii, v Tunisku. A zároveň je pravda, že existuje aj európsky program, v rámci ktorého je nezhoda o tom, ako tieto prostriedky, pona- ako tieto prostriedky použiť. Takže chcem vedieť, ako budeme fungovať, nemôžeme toto blokovať a či máme nejaké prostriedky, ktoré sa ešte stále nevyužívajú je dôležité, aby sme vytvorili európsku politiku, ktorá bude efektívne fungovať a bolo by veľmi dobré, aby ste nám aj poskytli bližšiu informáciu o tom, na čo vlastne funguje Eurosur. Ďakujem pekne, pán Mulder. Ďakujem pekne. Viem si predstaviť, že z pohľadu Líbie máme naozaj veľmi veľa utečencov, stále tam prebiehajú ozbrojené boje. Jedna z tých najdôležitejších vecí, ktorá sa stala v Tunisku po revolúcii, bola skutočnosť, že sme zrazu mali veľký nápor utečencov z Tuniska. A to bolo naozaj veľmi dôležité alebo spomenutia hodné, pretože mohli by sme povedať, že po bojoch by ľudia mali v krajine zostať a snažiť sa ju nejako zmeniť. Ale ako vyzerá situácia v súčasnosti? aký je dopad nepokojov v Egypte, Tunisku, pravdepodobne aj Sýrii a ďalších krajinách čo komisia očakáva a zároveň ako je komisia pripravená čeliť e, voči možnému, e, možnému nárastu utečencov. Ďakujem pekne, pani Flotr. Spomenuli ste čísla UNHCR, pokiaľ ide o tisícky utečencov, ktorí čakajú na usídlenie. Aj táto agentúra OSN hovorí, že 2000 osôb od polovice februára sa utopilo v Stredomorí, ale odpoveď Európskej komisie na tieto čísla nie je uspokojivá. Hovoria, že sa to stalo, teda OSN tiež hovorí, že sa to stalo v európskych teritoriálnych vodách, Frontex s tým nič nemá, tak ako ste to správne spomenuli, keď sa hovorí o finančných otázkach a utečencov Stredomoria, keď je 2000 smrteľných obetí, vzhľadom na tento vysoký počet obetí a vzhľadom na vysoký počet lodí v Stredomorí, tak musíme byť náročnejší a lepšie riešiť túto dramatickú situáciu. Vieme, že z Tripolisu títo ľudia boli e, násilím nalodení kadafistickými vojenskými silami ale musíme žiadať, aby sa táto situácia, ktorá je absolútne nepriateľná, osvetlila. Navrhujete pre Stredomorie partnerské dohody. Je to taký balíček s určitými klauzulami legálnej migrácie, riadenie vonkajších hraníc a tak ďalej. Také niečo sme už v minulosti urobili na východe Poučili ste sa z toho, funguje to, ako to funguje, hlavne v tej nerovnováhe, pretože readmisné dohody to je právo na vyhostenie pre všetky členské štáty, ale mobilita a uľahčenie víz, to všetko závisí od dobrej vôle členských štátov. Tak otázka je, ako to funguje, či to dobre funguje, je to dôležité, keď to chceme aplikovať aj na juh. A posledná poznámka keď sledujeme situáciu v Tunisku, Všetci lídri hovoria, že prechodná vláda je len prechodná, všetky rozhodnutia a všetko, čo bolo vyrokované s touto vládou, tak sa to potom bude revidovať po ústavnom zhromaždení. Ale ja si myslím, že by sme mali byť opatrní alebo opatrnejší, pokiaľ ide o demokratický charakter našich e, kolegov alebo tých homológov, s ktorými diskutujeme v Tunisku. Lebo nezabúdajme, tí, s ktorými rokujeme v Tunisku, tak e, miestne mass media ich veľmi ostro kritizujú. Takže by sme mali byť veľmi opatrní v našich rozhovoroch. A teraz pani Ana Gomeš. Pán predseda, v prvom rade dovolte mi povedať toľko, že e, rozhodne tu nemáme žiadne veľké návale utečencov z Líbie. Väčšina Líbícov utekli do Tuniska a susedných krajín, už sa vracia naspäť do Líbie. Áno, máme tu problémy 5 e, tisícov a troch stoviek, ktorí boli v Tunisku, odišli z Líbie, tí už boli registrovaní UNHCR ako uchádzači o azyl alebo utečenci a to podľa môjho názoru e, je skupina, s by sme mali robiť viac. Chcem sa spýtať pána rediteľa, čo robíte vy e, preto, aby sme presvedčili členské štáty a zároveň aby, aby sme ich viedli k tomu, aby ponúkli viac pre týchto ľudí. V rámci Líbie máme čosi, a máme zhruba viac ako 100 tisíc ľudí, ktorí sú v táboroch okolo Tripolisu. Bolo by naozaj veľmi zaujímavé poznamenať aj skutočnosť, že odkedy Tripolis padol do rúk revolučných gard, e, tak e, už neboli žiadne vlny utečencov smerom na Maltu a ďalej. To je dôkaz toho, že tento nástroj využíval Kadáfi na to, aby nás vydieral. Žiadne ďalšie lode už z sú neodišli s utečencami. Ale máme tam stále ľudí, ktorí tam sú uviaznutí. Môžu byť, nemusia byť nutne utečencami alebo nemusia byť konkrétne označení za utečencov, ale môže ísť o migrujúcich pracovníkov, ktorí chcú byť repatriovaní. A v každom prípade je dôležité, aby sme s tým niečo spravili. Chcem sa spýtať pána riaditeľa, či robíme niečo aj prostredníctvom IOM alebo UNHCR, aby sme týmto ľuďom pomohli, ktorí sú e, zachytení alebo uviaznutí v Líbii. A pripravujeme niečo aj zároveň pre tie tisícky ľudí, ktorí by mali byť repatriovaní do Líbie, ako náhle budú prepustení z väzení a keďže mnohí z nich sú väčšinou obviňovaní z toho, že boli žoldnieri, v súčasnosti sú uväznení v Líbii, v budúcnosti budú prepustení a mnohí samozrejme sa chcú vrátiť naspäť do svojich pôvodných krajín a budú musieť byť repatriovaní. No a v neposlednom rade sa chcem spýtať, čo robíme preto, aby sme aby sme e, pomohli členským štátom. Potrebujeme skutočne takýto program e, presidlovania. Môžete nám poskytnúť nejaké konkrétne argumenty a síce, že Európska únia blokovala, aby tento program vstúpil do e, platnosti, pretože v súčasnosti táto teda situácia je tiež ako si zaseknutá. Ale ak prichádza nejaká kríza, povedzme, v, môže v Alžírsku prepuknúť e, prepuknúť kríza, tam sa tiež môžu veci dramaticky zmeniť. Takže ako sa k tomu postavíme? Ďakujem pekne, pán Tavareš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. V téme presidlovania dobrá správa je, že pilotný projekt ohľadom núdzového presidlovania bol schválený e, v rámci rozpočtového výboru tejto snemovne a očakávam, že bude čoskoro schválený aj na pléne. Ďalej, čo sa týka bloko- blokácie spolurozhodovania alebo zvyšku spolurozhodovania ohľadom témy presídlenia. Ako určite viete, pán Mancervisi, bol tu aj návrh, ktorý bol prednesený počas maďarského predsedníctva, boli si zapojení do tohoto procesu. Ako náhle, a to bola otázka niekoľkých týždňov, ako náhle sa mi podarí stretnúť so všetkými politickými skupinami, priniesli sme aj protinávrh a v rámci tohoto protinávrhu sme propagovali delegovaný akt, ktorý mal viesť k emulovaniu spolurozhodovania a ten základný rozdiel sa týka jedného stretnutia navyše, tak aby sme sa dokázali dohodnúť na prioritných regiónoch. Nepočuli sme žiadnu odpoveď ani z komisie, ani z rady e, a treba povedať, že sa snažíme otvoriť diskusie už s dánskym predsedníctvom, ktoré je pripravené spolupracovať s polským predsedníctvom ako súčasť tria, aby sme vyriešili tento problém. Ako určite viete, musíme to vyriešiť počas polského predsedníctva, v opačnom prípade stratíme jeden celý rok v rámci tohoto procesu presídlovania. Takže komisia by nám mohla poskytnúť nápomocnú ruku aby sme v prvom rade reagovali na protinávrh Európskeho parlamentu a zároveň nám povedala, čo, e, ako, ako ho vnímame, či tam je niečo vhodné, nevhodné, či o ňom môžeme vôbec diskutovať, či sme ochotní vstúpiť do dialógu o tomto návrhu tak rýchlo, ako to len pôjde. Ale naozaj musíme byť veľmi pragmatickí, musíme rýchlo konať. Nuž a toto sa týka toho, čo viacerí kolegovia už spomínali, a síce čo sa stane, ako viete, nie je to také jednoznačné, nie je to len otázka blokovania medzi parlamentom a radou. Parlament urobil svoju polovicu práce už dvakrát za sebou v rámci spolurozhodovania a zároveň v rámci prípravy protinávrhu. A my sme od rady nepočuli nič. Ani jedenkrát. A pevne verím, že teraz e, zvyšok polského predsedníctva to bude môcť vyriešiť, ale zároveň žiadam aj o pomoc komisie, aby sme to dokázali vyriešiť. Ešte jeden ďalší bod, ktorý som chcel spomenúť, týka sa to e, reformovania tých lodí, ktoré prechádzajú z Talianska do Tuniska. Chcem si uvedomiť, či, e, sa, či navracanie týchto lodí je považované za legálne zo strany komisie. Talianské orgány hovorili, že toto sa robí e, po bilaterálnych dohodách. Chcem sa spýtať, či si komisia uvedomuje to bilaterálne dohody a zároveň, či komisia považuje túto bilaterálnu dohodu za čosi, čo splňa aj európske štandardy a ak takáto bilaterálna dohoda je podľa európskych štandardov, akým spôsobom vysvetľujeme toto navrátenie a zároveň uvedomujete si, že Lampedusa bola prehlásená za nebezpečný prístav a zároveň aké dopady tento fakt môže e, priniesť pre bezpečnosť utečencov a ďalších migrantov a utečencov v Stredomorí. Ďakujem pekne, pán Brons. Vy ste sa hlásili? A, áno, nech sa páči. Mal som pocit, že ten láskavý pán Cameron a láskavý pán Sarkozy bombardovali Líbiu na to, aby sa, stali naozaj, aby sa stala láskavou krajinou a atraktívnou krajinou pre život. Nuž e, treba povedať, že zdá sa, že veľa Líbicov a Tunižanov chcú prísť do Európy, pretože ich nie až takí milí diktátori tam stále vládli a zdá sa, že stále chcú prichádzať do Európy aj vtedy, keď títo diktátori utekli alebo boli zvrhnutí. Zdá sa, že to nejako nesúvisí s podmienkami v Líbii a v Tunisku. Oni jednoducho chcú prísť do Európy alebo žiť tu, pretože tu sa budú mať lepšie. Základný princíp nenavracania je v tom, že niekto nemôže byť navrátený do krajiny, ktorá je nebezpečná. Kladol som túto otázku už predtým, ale ak tento princíp akceptujeme, musí logicky znamenať, že nemôžeme týchto ľudí ponechávať v nebezpečných krajinách, aj keď nemajú iniciatívu ich opustiť kedy chceme premiesniť celú populáciu Afrike a Ázie do Afriky a Ázie do Európy, tak aby sme skutočne stáli a doslova rameno vedľa ramena, až kým sa Európa nepotopí pod váhou toľkých ľudí. Ale aspoň dodržíme princíp nenavracania čo je mierna kompenzácia tejto, tomuto faktu. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán poslanec Borsalino, nech sa páči. Pani poslankyňa Borsalino. Ďakujeme. Ja som sa chcela venovať e, tomu, čo hovorili Taliani a venovať sa taliansku Lambedusa je overené za niekoľko mesiacov. Vieme, ako došlo k nútenému vyhosťovaniu imigrantov, ktorí tam prišli. A otázka je, aké sú závery, ktoré sme prijali z toho, čo sa tam stalo. A ešte rada by som upozornila na ďalší fakt v dedine Minela, kde talianská vláda e, stiahla všetkých žiadateľov o azyl v Taliansku, a ktorí boli potom presunutí na neskôr a očakáva sa, kedy sa im udeli ten štatút utečencov. A Európska komisia je veľmi pomalá a potrebujeme teda spravodlivé riešenia. Ja by som rada vedela, kto dohliada na celú túto situáciu, kto preberie zodpovednosť za to, keď národné vlády nie sú schopné riešiť tieto konkrétne problémy. Ďakujem. Skôr ako dáme priestor opäť pánovi Manservisimu na reakciu, možno ešte dáme priestor polskému predsedníctvu. V prípade, že polské predsedníctvo rady by sa chcelo vyjadriť, vstúpiť do diskusie, áno? Nech sa páči, nech sa páči, vystúpte. Ďakujem možno až pod pánovi manservisím. No. To bude pre vás ľahšie. Neviem, či tak aj pre pána Manservisiho. Prebehla živá diskusia, tak ako je to často na výbore Libe. Teraz e, sa obratíme späť na pána Manservisiho a potom e, vystúpi aj rada. Pán Manservisi, na to, aby som e, zareagoval na všetko, tak to by trvalo pol hodinu, takže len vypichnem tie kľúčové otázky a samozrejme budem potom k dispozícii aj na bilaterálnej úrovni alebo pri akékoľvek inej príležitosti, ktorá podľa vás bude vhodná, pokiaľ ide o presídlenie, pretože to je otázka, ktorá zaznela viackrát. Z tých 400 niečo tých miest e, len z toho bolo spustených. E, nie sú to nejaké veľké čísla treba povedať. Preto nie sme spokojní. Komisárka Malmstromová sa tak vyjadrila viackrát a takisto sme rovnako nespokojní so skutočnosťou, že všetky návrhy, ktoré smerujú k posilneniu kolektívneho rozhodovania, pokiaľ ide o zlepšenie tohoto projektu, o presídlení EÚ nad rámec toho pilotného projektu, trvá to veľmi dlho z dôvodu medziinstitucionálnych otázok, pokiaľ ide o vykonávacie a delegované akty. Preto my navrhujeme, a tam smeruje aj ostatný návrh Európskeho parlamentu, navrhujeme, aby sme dali bokom otázku institucionálneho mechanizmu, aby sme skôr to viedli na úrovni politickej debaty za túto diskusiu a povedie to k politickému rozhodnutiu využíme túto e, možnosť politických fondov, tak aby sme spravili taký všeobecný test toho, ako to môže vyzerať v budúcnosti, tak aby sme e, dospeli ku kompromisu. Uvidíme, aj teda nechám priestor polskému predsedníctvu, aby povedalo, ako bude riešiť inštitucionálne záležitosti, ale e, my máme naozaj eminentný záujem na tom, aby sme našli riešenie. Tie čísla naozaj nie sú príliš lichotivé v tomto prípade. Treba povedať, ešte stále, pokiaľ ide o presídlenie, my spolupracujeme s UNHCR. Teraz je tu iná situácia, pokiaľ ide o utečencov. Teraz je tu počet, ktorý sa blíži k číslu, ktoré spomínal pán Vuzutil. Podľa informácií, ktoré som ja získal v Tunisku spolu s UNHCR, tak tento údaj klesne. A takisto to bude podporené na úrovni eh, programu regionálneho presídlenia, spolupracujeme s UNHCR, čiže sú tam ľudia, ktorí môžu doraziť do tých i ostatných destinácií. Spolupracujeme aj so Spojenými štátmi, aj s Kanadou, tak aby sme podporili akékoľvek možnosť presídlenia z Tuniska. Takisto to riešime iným spôsobom. Tí ľudia, ktorí uviazli v Líbii, tu číselné údaje nie sú úplne známe. Mimochodom, E, ľudia sa tam neukážu, pretože situácia nie je stabilná a hlavne v subsahárskej oblasti obávajú sa, že budú identifikovaní e, so žoldniermi, ktorí či už údajne alebo skutočne sa zapájali a preto ľudia majú isté obavy a preto tie čísla sú skreslené. E, Bengázi Trip a Tripolis to sú dve rozdielne reality v Líbii. Bengázi tam prebieha diskusia, alebo začala diskusia ohľadom toho, ako riadiť hranice. Vyslal som misiu aj do Benghazi, ktorá má podporiť nejaké koordinačné aktivity, hlavne pokiaľ ide o uvoľnenie vízovej povinnosti, aby to nebolo chaotické tie politiky, ale aby sme mali zjednotenú platformu, aby to vychádzalo už zo so, spolupráce s tými krajinami, ktorými už existuje teda spolupráca, Malta a Maďarska, čiže tá situácia sa mení, je živá v Líbii. No, ale pokiaľ ide o presídlenie, tie kvóty 400 plus niečo, Mení sa to, alebo je tam niečo predpokladané navyše? Nie. Taký to bol záväzok. To je odozva na výzvu na predkladanie nejakej ponuky, pokiaľ ide o osobitné presídlovanie. Ako to bude nakoniec toho cyklu, to nevieme. Ale to je v podstate zamerané na túto časť populácie. Či to bude nejaký dodatočný prínos alebo nie, uvidíme. Pokiaľ ide o to, čo je v silách EASA, EASO a nie vlastnou vinou e, funguje od e, júna. A e, celý ten nábor, ktorý prebieha, tak celé to je pohotené, celá tá kapacita operáciou v severnom Grécku. Snažíme sa im, im pomôcť zvládať tých nahromadených žiadateľov o azyl. Čiže EASO chce organizovať iné týmy, ale musíme byť spravodliví smerom na agentúru. Je to mladá agentúra, e, malý počet zamestnancov a takisto nie je dobre vybavená, pokiaľ ide o absorpciu alebo teda nakladanie s tými prostriedkami, ktoré sú pre ňu určené. Takisto riešime otázku európskeho kurikula, tzv. EAC, tak aby sme dokázali vyčleniť tú kapacitu e, tímov členských štátov, Čiže my stále tlačíme na tie členské štáty, tak aby zvyšovali svoj podiel, aby to robili lepšie. Viete, že komisárka Malmstrová je neúnavná v tomto úsilí a že nadalej bude pokračovať. Čiže bude to mať výsledok, ešte sme sa k nemu nedostali, ale naša práca nepolaví naše úsilie. Druhá vec, ako naložiť s Tuniskom a teda v tejto súvislosti eh, misia, ktorej som predsedal, teda bol, spolupredsedal, eh, aby som to teda správne inštitucionálne pomenoval, lebo niekto si bude potom stiažovať. Bola tam komisia, polské predsedníctvo, EAS, Frontex, Europol, tak aby boli všetci zastúpení, aby tam teda boli všetci. A tam sme sa dohodli v Tunisku na opätovnom spustení e, rokovaní, e, pokiaľ ide o spoluprácu so Frontexom a takisto, aby sme nastavili konkrétnu spoluprácu s Europolom, aby sme rozbili siete prevádzačov ľudí a to isté platí aj pre Maroko. Koľko to bude trvať? Evidentné, že to potrvá, pretože nie môžeme tým nahradiť to, čo robia členské štáty na bilaterálnej úrovni, ale trendom je na európskej úrovni prebrať všetky tie dobré momenty, ktoré doposiaľ boli. My nevieme, aký bude obsah tých hlavných dohôd, my jednoducho vieme len to, čo nám bolo oznámené. Napríklad to, a teda to potvrdila aj tuniské úrady, spravodlivo, že oni kontaktovali talianské úrady, pokiaľ ide o to rozranie medzi vysostnými talianskými a tuniskými vodami, aby okamžite brali späť ľudí, ktorí sú zadržaní zjavne v nezákonnej situácii, keď opúšťajú, keď opúšťajú, keď opúšťajú krajinu. Každopádne eh, sme v kontakte s talianskými úradmi a požadujem informácie, či všetky podmienky sú naplňané, pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodného práva. Ale nebolo nám oznámené, to, táto dohoda nám nebola oznámená, neviem, ako to funguje, ale každopádne je tam korešpondencia e, vzájomná. Na respektíve vieme, čo povedali tuniské úrady, čo povedali talianské a ako to vyzerá na tom rozhraní tých vysostných vod, teda na tých lodiach, kde sú tí nelegálni migranti, tak e, tie, tie lode sú okamžite zasilané späť my nemôžeme dohliadať nad každou jednotlivou operáciou, nemôže to robiť ani Frontex, preto všetky tie informácie, ktoré máme, sú v súlade z tohto pohľadu. Pokiaľ ide o dohodu s Libiou, komisia nemala uzavretú dohodu s Libiou. My sme e, zadefinovali len krátke memorandum o porozumení alebo krátke vyhlásenie a tam e, sme riešili otázku e, kontroly hraníc, riadenia hraníc na juhu a severe stredozemnej oblasti. A takisto sme riešili otázku boja proti prevádzactvu, došlo k zhoršeniu situácie v čase, kedy prepukla občianská vojna, pretože režim Kadáfiho tlačil tých ľudí, vydieral ich, aby teda odchádzali, ale došlo k pozastaveniu takejto situácie a vlastne teraz e, v súčasnosti e, brehy alebo pobrežie Libie neopúšťa žiadna takáto loď, preto finančná časť tohto spoločného memoranda vyhlásení nebola samozrejme implementovaná, pretože tá mala pomôcť libyským úradom spraviť to, čo je ich úlohou. Lepšie to riadiť, e, prepojiť sa na európsky systém kontrol, čiže evidentne sme tie peniaze nepoužili. Vrátili sa do regionálnej obálky pre Severnú Afriku a tým pádom sú k dispozícii pre nové libyské úrady, tak aby s nimi naložili ako chcú, pokiaľ ide o riadenie hraníc. Ale teraz čelia inému problému a ten problém je, objavujú sa všetci z subsárskej oblasti a je ťažké zabezpečiť im pracovné miesta. libyjská ekonomika by neprežila, teda ani bez prílevu zahraničných pracovníkov a o to, to viac ešte v situácii po rekonštrukcii, alebo teda v rámci rekonštrukcie a po konflikte, pokiaľ ide o partnerstvo, v rámci ktorého fungujeme, ano, riadenie hraníc. A je tam aj čas, ktorá sa volá bezpečnosť. Ak nevytvoríme rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o vzájomnú dôveru, pokiaľ ide o riadenie hraníc, pokiaľ ide o e, bojovanie proti prevádzačom. E, nebudeme môcť ďaleko zájsť, ale fakt, že tak v Tunisku ako aj v Maroku e, sa veľmi radi úrady zapojili do diskusie s Frontexom a Europolom. To je jasne pozitívnym signálom nerovnováha medzi readmisiou, ktorá je istotou, a medzi e, bezvýzovým stykom. Spomeniete si, a ja, ja sám osobne som pri prezentácii správe o radmyslnej dohode tak spravil, komisia dospela k záveru, že vynúzovanie si readmisných dohôd bez toho, aby sme mali nejakú páku formou uľahčenia vízového styku alebo teda bezvízového styku, že to jednoducho nebude fungovať. Vlastne nemáme na úrovni EÚ podpísanú žiadnu readmisnú dohodu s Tuniskom. Rozhovory o tejto veci s Marokom sú pozastavené. Čiže je to na rozdiel od e, východu iné, kde máme teda opatrenia, ktoré sa týkajú uľahčenia vízového styku. Nie je to à la carte, pretože tie dohody znamenajú, že e, rovnaké pravidlá sa budú uplatňovať na všetky členské štáty. Čiže aj uľahčenie e, vízového styku bude platiť pre všetky členské štáty a to isté platí aj pre admisné dohody. Snažíme sa teda ťažiť z tých pozitívnych skúseností, ale takisto sa chceme zvýšiť, chceme zvýšiť počet tých nástrojov, ktoré máme, pokiaľ ide o migráciu. Modrá karta a ďalšie iné formy, ktoré nám pomáhajú bojovať proti nejakým negatívnym javom, pokiaľ ide o prevádzačstvo alebo teda siete prevádzačov, smernica o mobilite študentov a výskumných pracovníkov, ktorí nie sú dostatočne využití. Čiže je tam veľa priestoru pokiaľ ide o pracovné povolenia, samozrejme, e, tie sú stále vysostným právom a povinnosťou členských štátov, ale pokiaľ ide o skúsenosti, hlavne po spolupráce s Moldavskom, poukazujú na to, že ako náhle členské štáty majú rámec, v rámci ktorého môžu príjmať rozhodnutia a kde existujú napríklad e, aktivity spoločenstva, ktoré e, pomáhajú spárovať dopyt s tou, ponukou, tak môžu, majú lepší priestor na rozhodovanie. Je tam zapojených 15 členských štátov. Došlo v zmene toho pracovného modusu. Čiže všetky tie členské štáty, aj teda ostatné, sa spoliehajú na takýto rámec. Samozrejme, na nikoho to nezavezuje. Pokiaľ ide o otázku podpory regiónu v súvislosti so situáciou na Lampedúze, my vieme, aká je situácia na Lampedúze. Bola, e, Lampedusa bola označená ako nebezpečný prístav, pretože v rámci nedávnych udalostí došlo aj k zničeniu tých zariadení, ktoré sú tam a my sme položili otázku talianským úradom, ako chcú fungovať, lebo vieme, že Lampedusa je blízko geograficky medzi medzi teda Tuniskom a talianským pobrežím, na rozdiel od Linoza, my sme sa pýtali teda talianských úradov a chceli sme len informáciu. Teda požiadali sme ich o informácie ohľadom toho, čo robia a ako sa chystajú reagovať na svoju medzinárodnú povinnosť. Nepochybujem, že robia to, čo sa dá, to, čo je v ich silách, ale samozrejme v ťaženej situácii. Pokiaľ ide o situáciu v Mineu, To je téma, ktorú kontroluje samozrejme občianská spoločnosť. Je to súčasť diskusí, ktoré prebiehajú s talianskými orgánmi, tak aby sme pochopili, ako to robia. Zatiaľ, zatiaľ nemám faktické informácie, aby som mohla, mohol povedať, že tam dochádza k porušeniam ľudských práv. Pevne verím, že komisia už skoro bude môcť preskúmať, čo sa tam deje v Mineu. Ale čo sa týka aktivít, ktoré tam sú vykonávané, po tom, čo hovorilo UNHCR, tak je to kritické, ale nedostalo sa to do kritické situácie, ako napríklad bolo v Grécku. Ale samozrejme musíme to ďalej monitorovať, musíme zistiť aj na základe toho, čo nám hovorí Taliansko, aká je situácia. Ďalej, čo sa týka smernice o ochrane zamestnancov, to je smernica, ktorá nie je používaná. Bodka. Potom môžeme diskutovať o tom, že prečo ale táto smernica jednoducho nie je používaná a nikto nemá ani právo používať, ani záujem používať. V každom prípade potrebujeme ďalej diskutovať o tejto téme a uvidíme, či toto je niečo, čo ešte stále je zmysluplné, užitočné, či to máme reformovať alebo nie. E, chcem pripomenúť, že tam je aj článok 78 3, e, ktorý by sme mali tiež e, možnosť vážiť ako lepšie využívať tieto, tento potenciál na základe tejto krízy. Ale je to súčasť širšej diskusie o tzv. medzieurópskej solidarite veľa dobrých vecí sa hovorí v praxi, ale ako náhle by sme mali konsolidovať nejaký konkrétny prvok legislatívy, tak sa hneď objavia problémy. Ja si myslím, že je to skutočne kolosálna dráma, ale ani nemáme dôkazy, ktoré by nám povedali, e, že a tak toto je. Vieme, že je to tá dramatická situácia, kedy sú nalodené niekedy násilne lode, že sú tam aj rôzne zločinecké organizácie. To sú všetko rizika, ktoré vyplývajú z tejto dramatickej situácie, keď ľudia utekajú z krajín, ktoré sú vo vojne alebo ktoré majú ťažkú situáciu. No neviem, ako by sme mohli postupovať, mohli by sme zbierať informácie iným spôsobom, ale veľmi často Frontex robí to, čo robia GSEIS, e, teda tie hostiteľské štáty. Frontex je operácia alebo je agentúra, ktorá robí veľa v oblasti analýzy rizík a screeningu, ale musíme mobilizovať ale ďalšie možnosti. Samozrejme, aj talianské orgány môžu konať a keď už sa urobí špecifická žiadosť, tak Frontex je pripravený konať a teraz už dostal aj peniaze. Samozrejme, treba túto situáciu osvetliť, snažíme sa, robíme to, ale nemôžeme osvetľovať situáciu tak, že budeme prstom ukazovať na jednu či dve krajiny. Robíme všetko, čo je možné v tomto kontexte. Pani Flotr, ale prežijú niekedy aj ľudia z týchto ľudí. A vypočuli ste tých ľudí, ktorí prežili, pretože títo, ktorí prežili, videli veľa ľudí, ktoré prešli okolo a nezasiahli. Áno, je to pravda a vedieme aj dialog s tými zainteresovanými krajinami, aby sme videli a pochopili, čo sa stalo, ale ani my, ani Frontex nemáme takú operačnú možnosť, aby sme robili vyšetrovanie Všetko to robíme na základe vzťahov a informácií, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, čím viacej informácií máme a budeme ich žiadať od členských štátov, od komisariatov a tak ďalej, tak to bude lepšie. Samozrejme, snažíme sa vylepšiť prácu Frontexu nielen preto, aby sme rešpektovali ľudské práva. Nechceme byť len pasívne, ale aby sme boli proaktívnejší a legislatíva, ktorá sa bude v tomto alebo v týchto mesiacoch formalizovať a vstúpiť do platnosti, tak nám určite pomôže. Všetci teraz získavame nové skúsenosti, ale snažíme sa samozrejme osvetliť túto situáciu v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, NGOčkami aj orgánmi eh, v jednotlivých členských štátoch, pretože práve v tomto kontexte dialógu, mobility a migrácie nám dodá tú možnosť, aby sme mohli zanalizovať situáciu na oboch stranách Stredomoria. Eurosur alebo Eurojuch, táto iniciatíva príde koncom roka v decembri. Ide o to, aby sme integrovali informácie medzi všetkými orgánmi, ktoré z rôznych dôvodov a kompetencií zasahujú do procesu, či už sú to policajné orgány, ehm, E, námorný dozor alebo pohraničná straž námorná a tak ďalej, ktorí pracujú na kontrole migrančných tokov, ktorí kontrolujú nelegálny obchod e, s tovarom alebo obchodovanie s ľudskými bytostiami. Od nich všetkých samozrejme budeme získavať informácie, pokiaľ možno v reálnom čase. Ja som napríklad navštívil e, Centrum občianskych práv vo Valencii a majú veľmi vyvinuté systémy na získavanie informácií. Diskutovali sme aj s Tuniskom, aj s Marokom, aby boli súčasťou tohto systému, aby pochopili, že nejde len o naše a ich hranice, ale že máme spoločnú výzvu, že musíme bojovať proti tým, ktorí prevádzajú ľudí. Musíme bojovať proti tomu, aby sme nemali 2000 smrteľných eh, obetí v Stredomorí. To je teda ten Eurosur, Eurojuch, tá myšlienka tohto projektu. Vzhľadom na čas, ospravňujem sa, že som nemohla odpovedať na ďalšie otázky, ale samozrejme som vždy k dispozícii aj, naša, aj naše generálne riaditeľstvo. Samozrejme, pán Manservisi, my vám ďakujeme za vaše úsilie poskytnúť čo najobsiahlejšie odpovede, ale Skôr ako príjme k koncu, ešte možno by polské predsedníctvo chcelo vystúpiť. Poprosím vás tak stručne, ako len možné, pretože nemali by sme meškať pri poslednom bode v rámci nášho dnešného popoludnejšieho programu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, veľmi stručne. Čo sa týka celého stredomorského regiónu, Predsedníctvo aj rada plne podporujú všetky kroky, ktoré boli prijaté na úrovni Európskej komisie, tak, aby boli implementované Eh, rozhodnutia rady z júna. Predsedníctvo sa zapojilo aj do eh, nedávnych delegácií v Maroku a v Tunisku. Sme veľmi potešení výsledkami týchto misií a zároveň sa chceme zapojiť aj do budúcnosti do podobných projektov, podobne ako o tom hovoril aj pán Mancervisi. Čo sa týka eh, obsahu týchto partnerstiev, tak veľmi stručne, keďže ste na to pýtali, bežne Tieto partnerské dohody sa väčšinou týkajú um, uľahčenia vízového režimu, opätovného uh, navracania a readmisie. Čo sa týka partnerstiev pre mobilitu, tak mobilita sa skladá z práve z týchto troch prvkov. Čo sa týka geografickej rovnováhy, keď zoberieme do úvahy uh, jednotlivé komponenty, ktoré ju tvoria, tak tá by mala byť zachovaná. Čo sa týka programov presídľovania, tak e, maďarské predsedníctvo vo svojom návrhu prinieslo práve tento koncept a ten narazil na právne problémy. Naša právna služba v tomto smere nevydala priaznivé stanovisko k tomuto maďarskému návrhu. Už a samozrejme Veľmi radi budeme pracovať ďalej na tejto téme spolu s Európskym parlamentom a komisiou, aby sme tento problém vyriešili. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Mance, vy si nechcete nič doplniť v poriadku. Zaznelo toho viac ako dosť. Pán Tavares, poprosím vás veľmi stručne. Veľmi rýchlo sa e, chcem iba vyjadriť k tomu, čo povedal predsedníctvo. Predsedníctvo alebo rada už analyzovala protinávrh Európskeho parlamentu, respektíve e, zaslala ho právnej službe rady na posúdenie. V tomto smere analyzujeme tento návrh a pevne verím, že vám budeme môcť povedať o výsledkoch našej analýzy 20. počas vypočutia ohľadom azylu a presídlenia. Ďakujem pekne. That was short and good enough. To bolo krátke a dobre. Ďakujem pekne. Da, pán Lancer, vy si ďakujem veľmi pekne za vašu účasť. Pán predseda si vypol mikrofón, takže ho nepočujeme. Pán predseda stále rozpráva a stále ho nepočujeme. V každom prípade pán riaditeľ nám poskytol e, možnosť mnohých informácií, odpovedal na všetky otázky a my prejdeme k poslednému bodu nášho programu. Next. Sí, next time. A la próxima. Yes. We shouldn't be in delay. Mali by sme meškať. Shouldn't be in delay. As I remind you that after this session... Mám pripomenúť, že po tomto bode budeme mať pravidelné stretnutie koordinátorov, takže koordinátori dnes popoludní, dnes večer. Teraz máme ešte stále bod eh, programu pred sebou, to je bod chcem vám pripomenúť len dôležitosť načasovania a harmonogramu na stretnutia výboru LIBE. Bod 7. Európsky rok občanov 2013. Áno. Chcem vás poprosiť o pozornosť. Tí, ktorí zostávate v miestnosti, tí, ktorí odchádzajú, prosím, robte tak potichu. Týka sa to Európskeho roka občanov 2013. Európska únia chce vyčleniť rok 2013 ako rok občanov. Chceme, aby sme sa sústredili na práva občanov Európskej únie, aby sme zdôrazňovali informované a efektívne vykonávanie týchto práv v centre našej politickej agendy. Takže toto bude tak daný Európsky rok a tento Európsky rok by mal posilniť povedomie, upovedomenie ohľadom práv, ktoré súvisia s európskym občianstvom, konkrétne e, vzhľadom na právo občanov Európskej únie na voľný, pohob, voľný pohyb a usídlenie sa v rámci teritoria Európskej únie. 11. oktobra výbor Libe e, vymenoval pani Papadopulu ako spravodajkyňu pre túto tému. Mali by sme mať prvé vypočutie od pána van der Steina, ktorý bude generálny riaditeľ generálny riaditeľ sa pre komunikáciu, aby nám predstavil návrh komisie, no a potom by sme si mali vypočuť od pána Jeržinského, ktorý predstavuje alebo zastupuje polské predsedníctvo prvom rade má slovo pán generálny riaditeľ e, komisie, pán van der Steen. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, v roku 2009 v uznesení z 15. novembra sa Európsky parlament obrátil na komisiu a požiadali ju, aby vyhlásila rok 2013 za rok európskeho občianstva, tak aby sme diskutovali o európskom občianstve a tiež aby sme informovali občanov Európskej únie o ich právach a to vzhľadom na Lisabonskú zmluvu a na ustanovenia tejto zmluvy. Sme toho názoru, že vzhľadom na ekonomickú a finančnú krízu Európsky rok európskeho občianstva alebo európskych občanov je rozhodujúca iniciatíva, pretože ako ste správne, pán predseda, povedali, je dôležité, aby občania Európskej únie poznali svoje práva. A tiež, aké práva majú ako občania Európskej únie, aby vedeli o týchto právach. Je dôležité posilniť pocit že patria do Európskej únie, že sú súčasťou politického procesu Európskej únie. Aktivity na rok 2013 sú tiež základným prvkom na to, aby sme spolu s Európskym parlamentom pripravili budúce eurovoľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2014, pán predseda Európskej komisie Barroso povedal, že dôvod existencie Európy je to, aby Európania, európske občania mali schopnosť, možnosť rozhodovať. Súčasná ekonomická kríza je možno najväčšou výzvou, ktorou, ktorú jej musí čeliť Európska únia v svojej histórii ale navyše je tu aj kríza dôvery. Medzi európskymi občanmi e, kraluje nedôvera, tak ako to skonštatoval pán Barozo. Nedôverujú tomu, ako funguje e, Európska únia, tak ako sa vyjadril pán e, predseda Európskej komisie vo svojom prejave o stave únie. Na základe tohto prejavu minulý týždeň Európska Komisia schválila cestovný plán, ktorý je akčným plánom s piatimi bodmi, kde chceme e, prelomiť ten začarovaný ne, kruh neistoty v súvislosti so štátnymi dlhmi a chceme dosiahnuť e, udržateľný ekonomický rast a stabilitu. Tento plán minulý týždeň predložil pán Barozo na pôde Európskeho parlamentu a budúcu nedelu ho predloží na Európskej rade, ktorá sa bude konať. Sme naozaj presvedčení, že v časoch hospodárskej krízy tá potreba, aby európsky občan mal kontrolu nad tým, o čom sa rozhoduje, tak to je jedna rozhodujúca vec, aby európsky občania nielen podporovali reformy, ktoré sa realizujú na úrovni celého spoločenstva, ale aby zároveň sa aktívne tohto procesu zúčastňovali. Ak sa pozrieme na výsledky prieskumu... Looking to the question, what does the European Union mean for... Keď sa pozrieme na otázku, čo znamená Európa pre Európska únia pre občanov, 45% odpovedí naznačuje, že ľudia, občania si neprestajne spájajú s týmto právo na, slobodu, na voľný pohyb, na štúdium a na prácu v EU. A takáto asociácia je hneď po nej teda 43% ľudí si to spája s jednotnou menou, z euro. Európsky občania považujú slobodu pohybu za svoje kľúčové právo, ktoré sa viaže na občianstvo EÚ. Využíme tú pozitívnu asociáciu na to, aby sme opätovne posilnili dôveru občanov v EÚ. Tento návrh je spôsob, ako ukázať občanom na základe praktických e, skúseností to, čo vlastne znamená byť občanom EÚ. Európsky rok občanov bude vynikajúcou príležitosťou preukázať, že občania sú stredobodom politického programu a treba vysvetliť, čo znamená občianstvo EÚ, pokiaľ ide o hlasovacie práva a pokiaľ ide o možnosť kandidovať do volieb do európskeho, voľbách do Európskeho parlamentu. Preto rok 2013 bol vybraný umyselne a bude sa konať teda rok pred eh, všeobecnými voľbami v roku 2014. Bude to veľmi dôležitá príležitosť, eh, ktorá bude mať za cieľ mobilizovať volickú základňu tento rok bude zároveň 20. výročím občianstva EÚ, ktoré bolo zavedené e, Maastrichtskou zmluvou. Keď sa pozrieme, pán predseda, dámy a páni, na to, čo by mohlo byť e, cieľom tohto roka, chceme, ako som už spomínal, aby si občania uvedomili, aké majú svoje práva, pokiaľ ide o slobodu pohybu a chceme ich informovať Cieľom nášho návrhu je zvýšiť povedomie, tak aby sme umožnili občanom presadzovať a teda využívať e, svoje práva na, na voľný pohyb a na možnosť usídliť sa v rámci Európskej únie. Chceme vytvoriť pocit vlastníctva, pocit väčšej spolupatričnosti s Európskou úniou a zvýšená mobilita občanov istotne bude pozitívne vplývať na jednotný trh a tým pádom povedie aj k rastu. Rokom 2013 chceme stimulovať diskusiu a debatu o výhodách, ktoré plynú správ občianstva. Európsky rok občanov bude riadený z pohľadu komunikačného centrálnej úrovne, ale musíme sa spoliehať aj na e, silných spojencov a všetci partnery musia byť do toho zapojení a musia účinne spolupracovať. Strategickí partnery na úrovni tejto, na úrovni tejto kampane, na, pokiaľ ide o EÚ, budú nimi inštitúcie, tak ako sme to už zdôraznili v rámci medzinstitucionálnej skupiny o informáciách, kde Európsky parlament, Rada a Komisia majú svoje zastúpenie. V rámci tejto skupiny komisia vyzvala všetky inštitúcie, aby prezentovali konkrétne návrhy, tak aby tento rok táto iniciatíva bola skutočným úspechom. Na úrovni kľúčových aktérov v teréne sú nimi informačné strediska Európskeho parlamentu a takisto zastúpenie komisie v členských štátoch a tie budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu a budú musieť veci realizovať v takom plnohodnotnom partnerstve. Národné vlády, ako aj občianská spoločnosť, a organizácie občianskej spoločnosti, ako aj ich siete, budú sa musieť plnohodnotne zapojiť do tohto procesu na úrovni útvarov komisie využijeme aj doplnkové iniciatívy, ktoré budú e, financované z vlastných zdrojov a teda tam máme veľký dosah na občanov aj z tejto úrovne. Tento rok bude nasmerovaný na všeobecnú verejnosť, ale musíme sa spolahnúť aj na isté účinky znásobenia, tak aby sme posilnili tie posolstva. Skupina prvovoličov v rámci všeobecných volieb v roku 2014 musí byť zacielená osobitným zretelom, s osobitným zameraním, tak aby sme zabezpečili ich účasť na volebnom procese. V štatistickom vyjadrení ženy, mladí ľudia a menej vzdelaní ľudia musia byť takisto v centre našej pozornosti. Navrhujeme aktivity na národnej, regionálnej a miestnej úrovni formou informačných kampaní, vzdelávacích kampaní a teda kampaní na zvyšovanie povedomia, povedomia takisto rôzne konferencie, v rámci ktorých zdôrazňujeme dôležitosť práva na slobodu pohybu a na slobodu usadenia sa, teda na výhody, ktoré plynú z občianstva EÚ. Takisto chceme využiť e, existujúce participatívne nástroje, tak aby sme zabezpečili účasť občanov. Takisto chceme posilniť úlohu portálu Eurodirect a má to byť kľúčový informačný kanál. Pán predseda, dámy a páni, členovia tohto výboru, komisia sa teší na diskusiu o tomto návrhu. Budeme reagovať na vaše otázky. No a bez pochyby v budúcnosti budeme hovoriť o tom, ako zabezpečiť, aby tento rok bol účinným a pozitívnym. V tejto oblasti parlament a komisia budú strategickými partnermi v rámci tejto dôležitej iniciatívy pre všetkých občanov Európy. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Van der Steen, for the... Now let's hear from... Pekne, pán Van der Steen. A teraz má slovo pán Jeržinský z polského predsedníctva. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Je to naozaj čest byť tu prítomný. Mám jednu veľmi krátku správu od predsedníctva. Bolo by oveľa bolo by veľmi náročné povedať nie takémuto veľmi dobrému návrhu. Je to naozaj veľmi dobrý text. Išlo o to, ako to predložiť v pozitívnom tóne delegáciám tak rýchlo, ako to len bude možné dátumy sú viac menej vytýčené, ale očakávam, že do troch týždňov otázka pracovnej skupiny pre základné práva, a slobody a tak ďalej sa bude zaoberať toto, toto témou a to práve kvôli osobitnej pozornosti, ktorú teraz venujeme pristúpeniu Európskej únie k dohovoru o ľudských právach. Takže musíme sa sústrediť aj týmto témam, ale pevne verím, že za tri týždne budeme môcť pozorne sledovať aj túto tému a môžem len dúfať, ale môžeme predvídať pozíciu členských štátov, ale môžeme len očakávať, že táto téma e, bude e, narazí na veľkú podporu a bude posunutá dopredu a rada dokáže odpovedať Európskemu parlamentu e, tým najpozitívnejším signálom k tomuto textu. Len jedna posledná veta z tejto strany môžeme skutočne veriť, že pre polské predsedníctvo je sloboda pohybu čosi, čo nemôže nikto. Opakujem, nikto a nikdy ohroziť alebo obmedziť. A to počerkujeme aj vzhľadom k tomu textu v jeho súčasnom znení. Ďakujem pekne pani Jeržinský za stručnú odpoveď. Teraz má slovo pani, pani Papadopulu ako spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Myslím si, že každý je veľmi entuziastický z toho, čo som si mohla vypočuť. Aj poľské predsedníctvo, rovnako aj pán riaditeľ, musím povedať, že aj mne. E, ja som veľmi rada, že som bola vymenovaná Viem, že ja aj mnohí ďalší kolegovia diskutovali o tom, že e, európske občania si nevždy dobre uvedomujú, čo to znamená byť európskym občanom. A e, zároveň to, čo musíme spraviť, je, že musíme konať spoločne, tak aby sme e, mohli uľahčiť európskym občanom právo na na pohyb a aby sme to mohli vykonávať v rámci európskeho priestoru a týka sa to aj našich práv. Navrhovaný Európsky rok občianstva sa opiera o správu o občianstve z roka 2010, ktorá sa nazýva e, Prekonávanie prekážok voči európskym občanom. A e, nachádza sa tam nachádzajú sa tam mnohé e, práva, ktoré, o ktorých si európsky občania môžu zvýšiť povedomie. Očakáva sa, že 11 miliónov občanov bude budúci rok žiť v inom členskom štáte. Pevne verím, že toto číslo sa bude aj v období krízy ďalej zvyšovať, pretože vidíme veľmi veľa mladých absolventov, ktorí hľadajú prácu a pracovné príležitosti v iných členských štátoch. Takže je veľmi dôležité, aby Európska komisia si aj vypočula rezolúciu Európskeho parlamentu z 15. decembra 2010 a má pred sebou dobrý návrh. A máme tu pred sebou témy ako napríklad základné práva, právo občanov, práva uh, národných príslušníkov na prácu a voľne sa pohybovať či už v rámci teritoria členského štátu, princíp rovnakého zaobchádzania medzi eh, zároveň, čo sa týka oblasti zamestnania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, prístupu k tovarom a službám. Pevne verím, že tam bude zahrnutá aj otázka kvalifikácie, eh, uznávania vzdelávania, prístupu k informáciám a k dokumentom zároveň nevyhnutnosť rovnakého zaobchádzania mužov a žien a práva, ktoré súvisia s život, celoživotným vzdelávaním, a prístupom k vzdelaniu a tak ďalej. Bolo by veľmi vhodné aby sme diskutovali tejto téme v najbližšom čase a to ešte pred európskymi voľbami v roku 2014. Toto je naozaj veľmi dôležitý moment, aby sme mohli stimulovať na jednej strane účasť európskych občanov a zároveň aby sme ich presvedčili, že môžu e, prispieť ku konfigurácii európskeho politického programu na základe jednoduchého vykonávania svojho volebného práva a na druhej strane by sme sa mohli um, zapojiť do, do, do, aby sme mohli takýmto spôsobom vyriešiť problém deficitu demokratického zapájania občanov. Eurobarometer z roku 2011 a teraz konkrétne z septembra 2011 ukázal, že veľmi veľa ľudí v rôznych krajinách chce zvyšovať svoje povedomie ohľadom európskeho občianstva. Ľudia v mojej krajine v Cipre, na Cypre odpovedali z 94% že chcú vedieť, čo presne znamená voľne a slobodne žiť a pohybovať sa v danej krajine, pretože bohužiaľ v mojej krajine sloboda pohybu je upieraná. Toto je teda správa, ktorá je veľmi dôležitá, je výzvou pre nás všetkých a zároveň aj pre ľudí v našej krajine, pre Cyperčanov, e, ktorí budú predsedinskou krajinou Európskej únie počas druhej polovice roka 2012. Pevne teda a verím, že budeme spolupracovať s inými spravodajcami, s komisiou, s polským predsedníctvom a zároveň aj s eh, cyperským predsedníctvom na tom, aby sme predložili konkrétne kroky, konkrétne akcie. Budeme potrebovať veľa spolupráce zo strany vás všetkých, ale som, som si istá, že príjmeme všetky tieto kroky obozretne a opatrne a zároveň predložíme také návrhy, ktoré budú mať aj konkrétne plány a zároveň akým spôsobom budeme chcieť budeme chcieť spolupracovať, teším sa na užitočnú spoluprácu so všetkými a pevne verím, že to bude naozaj veľmi zaujímavá správa pre nás všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Pavadopolo. A máme tu teraz eh, poslancov, ktorí sa prihlásili do rozpravy. Pán Šogor má slovo ako prvý, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pokúsim sa hovoriť po maďarsky. Ez a jelentés javaslat. Ďakujem pekne. Čo sa týka tejto správy, tak e, tento návrh tento návrh Európskeho roka občianstva v roku 2013. Tu je nielen preto aj propagoval základné slobody a práva, ale aby aj formuloval konkrétne cieľe. Veľmi dobre vieme, že Máme isté nedostatky v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií, respektíve v rámci prístupu k zdravotným službám a sociálnym službám. Pred rokom jeden z členských štátov zabránil vo voľnom pohybe prezidentovi iného členského štátu Inými slovami, e, táto krajina neumožnila prezidentovi iného členského štátu vstúpiť na svoje územie. A práve preto je veľmi dôležité neustále informovať, generovať diskusie medzi občanmi o tom, čo je sloboda pohybu. Tento text je vynikajúci, podobne ako naznačoval aj pán predseda, ale zároveň treba spomenúť aj to, že odkazuje na štokholmský program a zároveň na EU 2020 na stratégiu 2020 ako v mene EPP, ako tenevý spravodajca môžem povedať, že plne podporujeme tento návrh a ďakujeme pekne komisii za jeho predloženie. Mr. Soger, yes, are you finished? Yes, yes. Okay, Mrs. Guns. Ďakujem pekne, pani Guns má slovo. A ja by som tiež rada privítala tento návrh. Myslím si, že to je naozaj extrémne dôležité, aby sme uh, aby sme tu aby Európa nemali pocit, že sú európskymi občanmi. Chcem ale aj nám všetkým pripomenúť, že bude naozaj veľmi dôležité nespôsobovať väčšie sklamania počas nadchádzajúceho roka, dochádza k spomalovaniu a pri pristupovaní Bulharska a Rumunska do šengenskej zóny, ktorá tiež je o slobodnom pohybe. Tento rok sme sa e, trápili aj so zavedením hraničných kontrol v mnohých krajinách. Je to čosi, čo e, ľudia vnímajú každý deň, o čom, sa, o čom počujú, o čom sa viac učia. Vieme, že, dochá, že sa vytvárajú aj pomerne obsiahle e, bariéry voči slobodnému pohybu voči usadeniu sa, voči štúdiu v inej krajine, že stále existujú problémy. Ak by sme sa mohli napredovať o, v oblasti informovania občanov o ich právach a možnostiach, ak by sme mohli znižovať tieto bariéry, tak by to bol naozaj veľmi užitočný rok. Ak nie, tak e, budeme spôsobovať len oveľa viac sklamaní a problémov. Ďakujem pekne, pani baronka Latford. Ďakujem pekne. neviem, kto by bol byť proti Európskemu roku občanov. Ale nechcem možno e, byť tá, ktorá trochu spochybní tú tému, ale, ale bola som v tomto výbore aj vo petičnom výbore e, počas posledných týždňov, keď sa pozrieme na plný rozsah týchto problémov, ktoré tu existujú v oblasti implementácie smernice o voľnom pohybe, bolo by naozaj veľmi pekné, ak by sme mohli mať Európsky rok občanov ako rok, keď vyriešime tieto problémy. Viem, že to znie možno trochu nepríjemné alebo, alebo znechúcujúco, ale bude dostať peniaze a je to akási aj oslava, ale realita je taká, že tu existujú reálne problémy pre jedincov a my pozbudzujeme komisiu, aby začala konať ohľadom porušenia e, európskej legislatívy alebo ohľadom nekonania. Pevne verím, že sa začne čosi robiť v tomto smere. Asi nemáme dostatok právneho konania v tomto smere, ale keď sa pozrite na to, aké, na aké problémy sme narazili my a rovnako aj ďalší poslanci, ako to je ťažké, aby členský štát vydal povolenie k trvalému pobytu na základe článku 10 smernice. Ja mám veľmi veľa občanov, ktorí potrebujú šengenské víza ako manželia z tretich krajín alebo rodiny príslušníci z tretich krajín, ktorí sú príslušníkmi, rodiny príslušníkmi e, britských občanov. Keď sa pozriete na tie problémy, ktoré majú gay páry e, pri vzájomnom uznávaní ich štatútu, keď sa pohybujú z krajiny do krajiny. Riskujú stratu svojho právneho štatútu. To všetko sú naozaj veľmi dôležité veci ohľadom de- dedenia, daní a tak ďalej, starostlivosti o deti, mnoho rôznych problémov. A to všetko sú naozaj veľmi dôležité, veľmi vážne problémy a my sme si mohli vypočuť aj počas polského predsedníctva, že si osvojujú veľmi pozitívny prístup ale ja by som chcela sa spýtať na to, či aj Poľsko plne rešpektuje e, otázku ustanovení o manželstvách rovnakého pohľavia e, zo smernice z roku 2004. Možno áno. Ale bola by som rada, keby sme sa to mohli presvedčiť. Problém je, že mať Európsky rok občanov to znie, ako keby sme oslavovali keby sme e, oslavovali dosiahnutie nejakej reality, keby sa nám niečo podarilo. Ale pravda je taká, že 7 rokov po a zároveň potom, ako došlo e, k zavedeniu smernice v roku 2004, Treba povedať, že tá smernica ešte stále veľmi nedokonalo implementovaná. Neexistuje tu skutočná sloboda pohybu pre občanov v plnom význame tohoto slova. A ja by som naozaj chcela povedať mojim e, voličom, že tak tieto veci sa zmenia a zlepšia skôr, ako budeme oslahovať tento rok. Takže ospravedlňujem sa, že takto hundrem, ale chcela som poukázať na tú správnu vec. Jedine, že by sa nám podarilo tento rok použiť ako akýsi, ako, akúsi páku na to, aby sme zvyšili povedomie e, o týchto problémoch a zároveň, aby sme ich stimulovali k tomu, že nás budú bombardovať so žiadosťami a s problémami a budú sa, budú sa e, budú reagovať aj na tento problém. Ďakujem veľmi pekne, pani Veržát. Oui, merci, Ďakujem, pán predseda. Rovnako ako pani Latford, oceňujem Európsky rok občianstva alebo európskeho občianstva, ale nestačí len, aby sme robili nejakú kampaň a aby sme robili teda kampaň pre európske občianstvo a ľudské práva. Jedným zo základných problémov otázky európskeho občianstva je podľa európskych zmluv je to len dodatočné e, občianstvo k tomu štátnemu občianstvu členských štátov a hlavne v súvislosti s hlasovacím právom. Ak nie ste občanom jedného členských štátov EÚ, nemáte európske občianstvo. A treba si teda položiť otázku, čo to vlastne znamená byť európskym občanom? Či chceme, aby občania EÚ znovu získali dôveru v inštitúcie EÚ? Tak táto otázka je rozhodujúca. Tiež si myslím, že je tu problém interpretácie termínu občianstva podľa jednotlivých členských štátov a možno by bolo pre nás zaujímavé ak ešte neexistuje takáto štúdia, aby sme vedeli, čo to všetko znamená v jednotlivých členských štátoch. Ja som francúzska a tam pojem občianstva je termín, ktorý sa neustále diskutuje rovnako ako iné politické témy. V našej krajine je to tá stará história francúzskej revolúcie, ale myslím, že by sme naozaj mali pouvažovať nad tým, čo to so sebou prináša európske občianstvo? Často hovoríme, že občianstvo sa neudeluje, ale sa uznáva. Teda okrem tohto právneho formálneho uznania, vrátane uznania slobody pohybu, sú ďalšie práva a takýmto uznaním takýchto práv, ktoré by mali z toho potom samozrejme aj vyplývať. A preto som prekvapená, že v tom oznámení, ktoré sme dostali, ak dovolíte, pohľadám si to v dokumentácii, budem citovať, ktorá ma trochu prekvapila, tá citácia. V období krízy je pristúpenie k EÚ oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Európsky občania musia podporovať reformy a musia aktívne sa zúčastňovať. Ak budeme používať takúto definíciu, tak len veľmi ťažko presadíme to európske občianstvo. A záverom som trochu prekvapená, že nikde sa nehovorí o iniciatívach pre európske občianstvo, pretože si myslím, že práve takýmito malými prvkami dosiahneme rozvoj toho skutočného európskeho občianstva. Možno sú to také abstraktné myšlienky, ale ja dúfam, že budeme mať príležitosť na tom konkrétnejšie popracovať. A teraz pán Moraeš. Ja budem jeden z posledných rečníkov a chcel by som povedať, že podľa mňa tento text je naozaj dobrým textom Chcel som spomenúť jeden z tých bodov, e, ktoré spomenula pani Gönz. Keď sme robili správy e, z predchádzajúcich rokov, tak e, vždy boli pomerne metúce, alebo to boli znepokojivé, pretože očakávania boli veľké a my sme sa posúvali smerom k všeobecňovaniu. Moja otázka je, či by sme nemohli byť v tomto smere odlišní. Toto bude iné, pretože budú, budú tu zo všeobecňovania, musí tam byť isté informácie, ktoré poskytneme ohľadom práv občanov. Nemyslím si, že to je nesprávna vec pre parlament, to je rozhodne dobrá vec. Mali by sme propagovať tie pozitíve, ale samozrejme, ak pozmenujúce návrhu pozmeňujúce návrhy parlamentu sa budú môcť dostať k tým podstatným témam, ako napríklad poukázať na oblasti, kde nefunguje sloboda pohybu alebo kde práva občanov v teréne nefungujú, tak to bude vynikajúca príležitosť. Napríklad pani Papadopoulou hovorila o mladých absolventoch, ktorí cestujú po Európe v čase finančných problémov. Mohli by sme túto správu spraviť pomerne veľkou obsažnou správou, ktorá bude poukazovať na všetky problémy um, v oblasti slobody pohybu. Nesúhlasím s pani Latfordovou, že keď um, spomenieme tieto problémy, budeme mať viac problémov a viac uh, petícií. Práve naopak, ľudia nám povedia, že viete o týchto problémoch a dobre, že o nich hovoríte a možno nám poskytnete riešenia. Riešenia nebudú v tejto správe, budú v iných legislatívnych iniciatívach. A napríklad um, prípad Rumunska a Bulharska, tam bol široký súhlas v rámci parlamentu ohľadom neskôr termínu vstupu. To je práve ten typ konania, ktorý by sme mali vidieť, keď budeme túto správu brať vážne. Rozhodne sú ľudia, ktorí to chcú brať vážne a prenášajú e, veľmi relevantné pod ohľadom bariér vo voľnom pohybe, ktoré pretrvávajú a musíme ich vyriešiť. Ďakujem pekne a pán Brox. Ďakujem pekne. Pán Barozo bol nedávno citovaný ktorý hovorí, že razom d'être Európy je dávať eh, moci, moc Európanom. A ja si myslím, že to je o tom, že dávame moc eurokratom za cenu, ktorú platíme my všetci. Aby všetci Európania hovorili hlasom, ktorý si eurokrati nechcú vypočiť, vypočuť, tak je tu na to špeciálne slovo. Na to nie je demokracia, ale populizmus, ako to môžeme pomenovať. Keď Európa chce zmeniť eh, názory bežných občanov a členských štátov a hovorí, že je nevyhnutné ich informovať počuli sme toto slovo použité dnes e, popoludní a zároveň sa tam hovorí, že komunikácia musí byť centrálne riadená. To všetko vychádza z jednoduchého predpokladu a síce, že tí ľudia, ktorí sú v opozícii k európskemu e, projektu môžu byť len e, neinformovaní alebo ignoranti. Môžu to nazývať informácie, to nazývam propaganda a nemyslím si, že by sme za to mali platiť z verejných prostriedkov občianstvo je právny vzťah medzi štátom a tým, ktorý do neho patria že to bude zabezpečované najmä v Spojenom kráľovstve e, tým, že Európska únia nie je štát. Ak ale existuje občianstvo, tak tu nemôže byť nič ďalšie než štát. Tým, že ničíme nezávislosť a suverenitu členských štátoch, štátov, stupoň postupní, nenápadne, potichu a rozhodne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Bohužiaľ nám už e, vypršal čas. Ešte stále by sme mali mať stretnutie koordinátorov, takže poprosím vás, aby ste brali do úvahy aj túto skutočnosť, že by sme mali dospieť k záverom tejto diskusie. Pán Mulder, máte slovo. Veľmi stručne všetko, čo povedala komisia a rada, súhlasím s tým. Ešte stále som presvedčený o potrebe európskej spolupráce a do dňa, pokiaľ neumriem, tak myslím si, že zostanem e, presvedčeným Európanom. Ale ešte stále mám istú pretuchu zlu, že sa to neuchytí. A prečo? Pretože je tak veľa ďalších dôležitých vecí, ktoré prebieha v Európe. Eurokríza, nezamestnanosť a všetko ostatné, ktoré tak zatieňujú tieto veci. A ja tiež rozmýšľam, že aké boli vlastné výsledky tých e, predchádzajúcich rokov rok, neviem čo, eurá, rôzne roky podľa koho hlavičkov sa už niesli, lebo každý rok je nejakým osobitným špeciálnym rokom. A ja vždy mám pocit, že napriek všetkému úsiliu výsledok je len sotva merateľný a mizne bez stopy. Ale možno sa milím, ale to je moja taká zlá pretucha. Dobre, ďakujem. Teraz by sme sa mali vrátiť späť na komisiu, ktorá začala s prezentáciou, ale chcem vás poprosiť, aby sme dali ešte pánovi Jeržinskému minútu k dispozícii, ak chce nejakým spôsobom zareagovať na otázky, ktoré možno smerovali na, na radu nejaké. Chcete sa k ním vyjadriť, pán Dežinský? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som zareagoval na otázku, ktorú položil jeden z stených poslancov. E, pokiaľ mi má pamäť neklame, informácie, ktoré sme dostali od komisie do posiaľ, pokiaľ ide o tieto záležitosti, tak to potvrdzuje, že aspoň o, o, o tú krajinu, ktorá, ktorá vykonáva predsedníctvo v tejto chvíli, tak nebola to otázka porušenia e, praxe právnickej, pokiaľ ide o túto konkrétnu smernicu a spôsob, akým bola táto konkrétna smernica implementovaná na úrovni môjho štátu, ale e, viac ako ochotne sa budem vašou žiadosťou, madam, zaoberať a poviem, aká je tá prax a ako je to v súvislosti aj s legislatívou, ktorá platí v tomto ohľade, pričom budem citovať všetko, čo sme obdržali od e, komisie a takisto aj budem reflektovať na tie rozhovory, ktoré prebehli v tejto situácii, v tejto súvislosti. Takže každopádne musím sklamať, neboli sme predmetom konania vo veci porušenia zmluvy tejto veci. Ďakujem pekne, pán Jedzinský, za to, že ste dali pozor na ten čas, pán, pán Destín. Ďakujem veľmi strčne. Ja by som rád poďakoval pani spravodajkyni aj poslancom, ktorí vyjadrili svoju podporu návrhu Európskej komisie. Globálne budem odpovedať na otázky, ktoré tu padli. Samozrejme, že existujú ešte oblasti, kde vykonávanie ľudských práv ešte nie je kompletný, teda nie je kompletné, ale je to proces, ktorý ešte musí prebehnúť a našim konečným cieľom je aby sa tieto práva plne aplikovali, aby sme aj odpovedali na znepokojenie pani Letforda a ďalších. Za posledných 6 mesiacov bolo 10 konaní o porušení zmluvy v súvislosti e, so smernicou o voľnom pohybe. Pani Verža, keď hovorí, že hospodárskú krízu a realizáciu občianských práv sme dali dohromady. No, to je len jedna možnosť, ale v časoch hospodárskej krízy je pravda, že je normálna, že je nedostatok dôvery a teda tá priepasť alebo tá nedôvera, ktorá sa e, vytvára medzi občanmi a inštitúciami a my túto priepasť musíme zaplniť a to je cieľ nášho návrhu. Pokiaľ ide o výsledky a ich využívanie, prebieha štúdia o aplikácii občianských práv a predovšetkým e, o tom, čo to je aktívne občianstvo. Výsledky tejto štúdie budeme mať k dispozícii koncom tohto roka a samozrejme budeme informovať o týchto výsledkoch aj váš parlamentný výbor. Myslím, že by sme sa mali na tento návrh pozerať ako na katalizátor Neobmedzujeme sa len na oblasť komunikácie, ale sú tam aj ďalšie dimenzie občianských práv, práva spotrebiteľské a aj tieto by sme mohli mobilizovať v rámci tohto Európskeho roka občanov alebo Európskeho občianstva. naše aktivity nie sú len propagandistické, nie ide len o informácie, ale aj o komunikáciu v oboch smeroch. Vysielame posolstvo občanom, ale zároveň máme aj feedback, ktorý je dôležitý a na rozdiel od toho, čo by sme si mohli, alebo čo by ste si mohli myslieť, tak naše oznámenie nechce byť populistické alebo propagandistické, ale práve naopak ide tu o komunikáciu, o to, aby e, si európsky občania uvedomili, aké sú ich základné práva v EÚ. Ja si myslím, že som pokryl všetky základné znepokojenia a obavy a snažil som sa byť aj čo najstručnejší. Ďakujem a teraz pani Papadopoulos, záverné poznámky. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že poviem, že naozaj táto správa môže byť katalizátorom lepšieho spoznávania toho, kto sme a kam spejeme, kam smerujeme. Je veľmi dôležité, že v rámci tejto správy predkladáme konkrétne návrhy, konkrétne aktivity a nemali by sme zostať na úrovni zovšeobecnení a ani nejakých falošných oslav, E, musíme sa aj v rámci pozmeňujúcich návrhov e, sústrediť na tie kľúčové veci, ako je právo pohybu v rámci celej EÚ, ako zabezpečiť takéto právo, ako ďalej zabezpečiť právo na prácu, hlavne pokiaľ ide o mladšiu generáciu, ktorá čeli výrazným problémom so zamestnanosťou, pokiaľ ide o zlepšenie životnej kvality v časoch, ako teda zlepšiť životnú kvalitu v časoch krízy a ako zabezpečiť aj rovnosť príležitostí pretože nemala by tu byť medzera medzi ľuďami, ktorí, ľuďmi, ktorí žijú v krajinách Severnej Európy, v krajinách Strednej Európy, respektíve v krajinách Stredomoria alebo južnej časti Európy. Čiže my budeme diskutovať o tom, ako spolupracovať, tak aby sme zabezpečili, že občianstvo EÚ bude niečím, na čo sa všetci budú tešiť a že si to radi osvoja. Ďakujem pekne. Ďakujem toľko na dnes, pokiaľ ide o riadnu schôzu výboru LIBE. A teraz chcem poprosiť tých z vás, ktorí máte právo zotrvať tu na schôzi koordinátorov, aby ste tu ostali, lebo ešte nás čaká schôza. Ďakujem.